Good afternoon. Dobre popoludne, kolegovia. Môžete sa pousádzať, ale prosím v tichosti. Yes. Good afternoon, everybody. Prajem všetkým dobre popoludne, začneme. Dnes a zajtra máme schôdzu výboru LIBE. Začneme tým, že schválime program, potom prídu oznamenia. No a tu už na pódiu máme prvého dnešného rečníka, aby sa vyjadril k správe o pokroku a dom implementácie Európskej agendy v súvislosti s migráciou. No ale najprv prejdeme obvyklým schválením programu. Boli tu nejaké zmeny. A síce bod 11 týkajúci sa e, fondu na správanie hraníc. Tento bod sa preloží. No, ten sa zajtra bude konať o 17. E, dne miesto 10.45. E, Takže máte tento program pred očami, môžete ho sledovať. Všetky jazyky okrem galčiny a chorváčiny. Ďalej delegované akty a vykonávacie akty. Rozhodnutie bolo komunikované všetkým poslancom prostredníctvom nášho vestníka 8. novembra. Všeobecná lehota na zasielanie námietok bola stanovená. Pripomínam, že zatra bude elektronické hlasovanie, takže všetci prosím, si povedzte aj kolegom, že zajtra musíte mať so sebou elektronické hlasovacie kartičke, kartičky. O 11.30 sa bude hlasovať. Ale teraz prvý faktický bod dnešného programu. Ako som povedal, je tu správa o pokroku hľadom implementácie Európskej agendy o migrácii. A najprv si vypočujeme prezentáciu nášho hostia. Prosím, vítam vás tu. Je to pre nás cťou že ste medzi nás prišli. Pán Michael Schotter, ktorý je riaditeľom pre migráciu a ochranu z Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti Európskej komisie. Pozvali ste komisiu, aby nám predstavila svoju správu o pokroku na túto tému. Toto je správa, ktorá sa vypracováva pravidelne a týka sa európskych opatrení v tejto oblasti a táto správa sa vypracováva od prvého zverejnenia agendy v roku 2015, no ale táto správa mala byť posledná, predtým, než nastúpi do úradu nová komisia. Správa končí s tou zvetou, ktorá hovorí, že ešte všetká práca neskončila. A to je pravda, pretože náš spoločný európsky azylový systém musí byť implementovaný. Konečne je odblokovaný na rade. Je treba ho posilniť, aby sme mohli prijať ľudí, ktorí potrebujú našu ochranu. No a taktiež by sme mali dostať dispozícii viac legálnych ciest sa dostať do Európy pre legálnu migráciu, vrátanie vysoko kvalifikovaných osôb, lebo tieto legálne cesty naďalej musíme ešte vyvinúť. No a preto sa tešíme na vašu prezentáciu. Potom príde priestor na diskusiu. Tomuto bodu sme vyhradili hodinu, takže navrhujem, aby pán Schotter teraz 10 minút dostal na svoju prezentáciu, aby mali poslanci čas na otázky. Máte slova. Ďakujem, pán predseda. Rád by som vám poďakoval za to, že ste ma sem pozvali, aby som predstavil oktobrovú správu komisie ohľadom pokroku implementácie Európskej agendy o migrácii. A ako ste už, pán predseda, povedali, je to osobitná správa, keďže zhrňa všetky hlavné e, body, ktoré sme dosiahli do roku 2015, kedy bola táto agenda publikovaná. No a konkrétnejšie hovoríme o krokoch, ktoré boli podniknuté na európskej úrovni od marca 2019, kedy bola vydaná minulá správa. Takže by som na úvod s dovolením popísal situáciu v súvislosti s niektorými migračnými skupinami a celkovo pardon, migračnými trasami. Na všetkých migračných trasách sa je úroveň rovnaká ako pred krízou v roku 2015. No a v oktobri 2019, v porovnaní s rokom 2015, je e, počet migrantov viac než 90 nižší. Keď sa pozrieme špecificky na situáciu v západnej a východnej časti Stredozemného mora, tak e, síce sme boli svedkami nárastu počtu migrantov e, v, vo východnej časti Stredozemného mora, hlavne mm, smerom do Grécka na Cyprus a taktiež na, v oblasti e, zelen, e, Západného Balkánu na konci e, septembra od, od januára v roku 2019 tam bolo viac než 7 tisíc migrantov. Takže sa týka západnej časti Stredozemného mora, tak v roku 2019 tam bol významný pokles počtu migrantov a tento rok to bol zatiaľ 23 e, tisíc e, migrantov, takže tam je asi 50-percentný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Minulý týždeň tu bola moja generálna riaditeľka, aby hovorila o špecifickej situácii na gréckých ostrovoch. Grécko je pod veľkým migračným tlakom, a to už niekoľko rokov, ale ako vieme, výzvy, ktorým Grécko čelí, čo sa týka zvládania krízy, tak nie sú, to nie sú e, výzvy len pre Grécko, je to európska otázka, ktorá si vyžaduje európsku reakciu. Je treba urgentné, radikálne kroky, aby sme znížili tlak na grécké ostrovy, aby sme pomohli utečencom a migrantom. Predovšetkým je treba znížiť počet osôb na ostrovoch, pretože e, už sú tam veľmi preplnené kapacity, príjmacie kapacity. Takže komisia bude pomáhať greckým úradom v tomto zmysle, predovšetkým e, vzhľadom na nadchádzajúcu zimu. Čo sa týka účinnejších azylových postupov, tak tie by dobre prispeli k rýchlejšiemu vybaveniu žiadosti o azyl a taktiež by to urýchlilo návrat tých, tých, ktorí nemajú nárok zostať. V tomto zmysle komisia sleduje proces implementácie nového gréckého zákona ohľadom príjmania a azylu a sledovali sme ho zblízka. Tento zákon bol 31. oktobra greckým parlamentom e, schválený a 1. novembra bol e, publikovaný v oficiálnom vesníku. No a my čakáme na oficiálnu notifikáciu o tomto zákone, aby sme mohli vyhodnotiť, či je kompatibilný s európskym právnym rámcom, tak oddelenia komisie už začali skúmať e, text zákona a je treba zaručiť, že bude plne v súlade s európskym aky. Samozrejme vítame cieľ, ktorému má slúžiť tento nový zákon, a síce, že by azylové postupy boli účinnejšie, avšak Naďalej sme odhodlaní zistiť, či e, sa neohrozuje ochrana základných práv. Čo sa týka strednej časti Stredozemného mora, tak tam vidíme, že napriek významnému nárastu prišlých osôb na Maltu 3. novembra to bolo asi 3100 osôb, to je o 200% viac než porovnateľné období minulého roka tak naďalej tam e, nie sú vysoké počty migrantov. A čo sa týka celkovej oblasti, tak tam je o 44 menej migrantov než e, v minulý rok v rovnakom období. Takže naďalej sa ani zďaleka nedostávame na úroveň, aká tam bola v období medzi rokmi 2015-2017. Jedna vec je hovoriť o prišlých osobách, druhá vec hovoriť o tlaku na azylový systém. Takže čo sa týka azylových žiadostí na celú EÚ, tam sme boli svedkami stabilizácie tlaku na národný azylový systém v roku 2019 e, e, bol skutočne významný pokles a až do žiadosti v porovnaní s rokmi 2015 až 2017, ale naďalej priemer je vyšší, než e, bol pred toto krízou. Ďalej, čo sa týka neregulárnych prekročení hraníc, tak v správe píšeme, že počet takýchto irregulárnych prekročení hraníc v roku 2019 do 31. oktobra bol asi 103 tisíc. To je najnižšie číslo za tento, za tento rok. v porovnaní s minulými rokmi. Takže Európska únia dohromady zaviedla štrukturálne operácie ktoré majú viesť eh, k vytvoreniu komplexného migračného azylového systému. Taktiež sme zaviedli opatrenia, aby sa prehlbila dôvera medzi členskými štátmi. Naďalej musíme pracovať na konsolidácii a zlepšovaní našej politiky v tejto oblasti. Našim cieľom je skutočne vybudovať eh, silnejšiu migračnú európsku politiku, ktorá bude spočívať na solidarite kde sa bude poskytovať podpora členským štátom. Súčasťou tohto celkového rámca je spolupráca s tretimi krajinami. Napríklad vyhlásenie EU Turecko je taktiež dôležitým prvkom. Minulý týždeň generálna rediteľka diskutovala sa mi o tomto vyhlásení. Komisia vníma toto vyhlásenie ako extrémne dôležité a naďalej sa budeme snažiť zaručiť jeho plnú implementáciu ale toto si vyžaduje úsilie zo všetkých strán. Chcel by som spomenúť napríklad e, nástroj pre utečencov v Turecku. Toto je dobrý e, spôsob, ako poskytovať e, podporu za EÚ. 95 prvkov, pardon, prostriedkov z tohto fondu už bolo pridelených Chcel by som povedať, že tento finančný nástroj poskytuje podporu na každodenné aktivity, naštevovanie školy, e, zdravotnícke e, opatrenia, ďalej tam napríklad e, očkovací program, vytvorenie zdravotných centier pre migrantov. Vo všeobecnosti, čo sa týka financovania, tak EÚ významným spôsobom poskytuje podporu a to vo všetkých členských štátoch, ale predovšetkým, keď môžem hovoriť o prípade Grécka, tak finančná podpora bola od roku 2015 vo výške 2,2 miliardy eur. No a len nedávno, v septembri 2019, sme poskytli ďalších 8 miliónov prostredníctvom dvoch e, urgentných podporných programov vo vzťahu k bezpečnostným službám, k ubytovacím kapacitám a taktiež e, e, k ochrane detí e, pri prekračovaní hraníc v Grécku. Ako vieme, tak nie všetko sa nám zatiaľ podarilo, čo sa týka zavádzania spoločného európskeho azylového systému, tak naďalej sme neboli schopní sa na európskej úrovni dohodnúť ohľadom legislatívneho rámca, Zaznamenali sme pokrok eh, v rámci piatich zo siedmých návrhov. Viem, že Európsky parlament taktiež si urobil svoju časť úlohy, ale naďalej nemáme výsledky, o ktoré nám išlo. Môžete sa spolahnúť na to, že Európska komisia bude neunavne pracovať a bude sa snažiť nájsť spoločného menovateľa, tak aby sme mohli vytvoriť spravodlivejší a udržateľnejší azylový systém. Ale Chcel by som zdôrazniť, že bol zaznamenaný pokrok, čo sa týka vytvárania bezpečných a e, legálnych cest do Európy pre osoby, ktoré potrebujú ochranu. Myslím si, že toto je skutočne úspešný projekt za posledné roky a je to zrejme aj z, či, z počtu e, presídlených osôb. Do roku 2015 sme ich v EÚ presídlili 63 tisíc. Dúfam, že toto úsilie bude pokračovať. Európska komisia vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali ďalším presídleným presídleniam v roku 2020. Vytvárame asi 30 tisíc miest, no a teraz sa snažíme zistiť, ako sa to bude financovať. Ďalej, otázka návratov a readmisií. Viem, že to trochu trvá, ale máme tu komplexnú politiku, takže tam je mnoho aspektov. Takže navratov, navraty a readmisie boli implementované. Readmisné dohody s 23 krajinami pôvodu alebo tranzitnými krajinami Európska únia predovšetkým podporuje účinné návraty, ale správa taktiež uznáva, že ešte je treba viac práce, aby sme dosiahli lepšie výsledky. Keď sa pozrieme do budúcnosti, máme tam napríklad Európsky vízový kodex, ktorý umožňuje konkrétnejší prístup k partnerským krajinám vo svetle spolupráce na otázke e, readmisí. Takže do roku 2020 to budeme pracovať. Naďalej budeme implementovať opatrenia v rámci e, akčného plánu pre boj proti pašerákom migrantov, proti kriminálnym organizáciám. A tu by som chcel spomenúť, čo hovorí správa Napríklad v Nigérii máme spoločný vyšetrovací tím financovaný z Európskeho trastového fondu. Tam sme dosiahli výsledky. Ďalej e, vytvorenie Centra pre e, boj proti pašovaniu ľudskej bytosti v rámci Europolu. Taktiež e, vytvárame operatívne partnerstva s tretimi krajinami. Toto je opatrenie, ktoré v decembri 2018 schválila Rada. Čo sa týka externých hraníc, a práce Európskej e, pobrežnej a e, pohraničnej agentúry, tak e, my chceme mať integrovaný prístup k tejto téme. Vychádzame z príslušného nariadenia, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2016. Druhá fáza presadzovania tohto nariadenia spočíva v tom, že pobrežné a pohraničné stráže všetkých eh, štátov a taktiež EÚ eh, začali eh, teda pracovať spoločne. Aj vďaka Európskeho parlamentu sme dosiahli reformu príslušného nariadenia, tak aby sme naďalej podporili jej aktivity. Máme 10 tisíc operatívnych zamestnancov v tejto agentúry a taktiež je tam technické vybavenie, ktoré môže agentúra eh, využívať. No a teraz sme v tej fáze, že zistujeme, až konečne toto nariadenie vstúpi do platnosti, myslím, že to bude v decembri, tak eh, ako bude vyzerať situácia, ako bude môcť vyzerať eh, prípadná druhá reforma tejto agentúry, a podporili sme to aj príslušným plánom cestovnou mapou, pretože e, je treba teraz zaručiť riadne fungovanie všetkých 30 tisíc zamestnancov. A ďalej, čo sa týka Líbie, viem, že toto je veľmi dôležitá téma pre parlament, aj pre komisiu. Situácia v Líbii naďalej je znepokojivá. Musíme zrýchliť evakuáciu tých najzraniteľnejších, taktiež umožniť dobrovoľné návraty a zvýšiť tempo presídlovania v rámci Európskeho núdzového tranzitného mechanizmu. Od začiatkov eh, evakuačných operácií z Líbie eh, v roku 2017 až do 5. novembra eh, celkovo 4024 osôb vrátane maloletých bez prievadu bolo evakuovaných. Teraz by som to možno zhrnul. Áno, zhrnem to. Myslím si, že sme zaznamenali za posledných pár rokov významný pokrok. Situácia je naďalej nestabilná, geopolitické udalosti priniesli nové výzvy. Samozrejme, tu hovorím mm, aj o situácii v severnej Sýrii. Musíme riešiť bezprostredné výzvy, pokračovať našej práci. A predovšetkým musíme vo svetle nedávneho zvýšeného počtu prišlcov v, vo východnej časti Stredozemného mora sa pozrieť predovšetkým na situáciu na greckých ostrovoch. Musíme zaručiť, že vyhlásenie EU Turecku bude naďalej viesť ku konkrétnym výsledkom, napriek tomu, že nestabilita v väčšom regióne je naďalej znepokojivá a taktiež musíme zblízka bilancovať počet životov, ktoré boli zachránené na mori a musíme zaručiť riadne riešenia pre e, vyloďovanie. Videli sme za posledný rok, že tu boli mnohé ad hoc e, relokačné riešenia, ktoré koordinovala komisia, no ale musíme sa snažiť situáciu vylepšiť, musíme mať trochu predvydateľnejší rámec vo svetle nášho posledného vyhlásenia medzi Maltou, e, Francúzskom a Nemeckom 23. septembra, ale toto nenahrádza stabilnú reformu spoločného európskeho azylového systému. To je všetko a ďakujem. Teraz mi môžete klasť otázky. Ďakujem pekne, pán Šoter. Ako viete, o 5. nás navštívi komisár Julian King, ktorý sa vyjadrí k bezpečnostnej agende, takže máme ešte pol hodinu. Navrhujem, aby sme postupovali tým obvyklým kolom koordinátorov a potom e, sa budú môcť vyjadriť e, ostatní e, poslanci a na záver zareagujete vy. Tak. V mete EPP, Madame Dupont. Áno, je to kolo koordinátorov. Keďže tu nevidím žiadneho z koordinátorov EPP, dostanete slovo vy a potom budeme pokračovať s ostatnými koordinátormi. Je to tak v poriadku? Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán Šoter za prezentáciu, ktorá objasnila, aká je komplexná táto téma, aká je ťažká celková stratégia, ale to veľmi dobre vieme, že túto celkovú stratégiu potrebujeme. Máme veľmi veľa globálnych víziev okolo nás, čo zdôrazňuje, že ju potrebujeme. Chcela by som sa venovať jednému bodu, ktorý ste tiež spomenuli, partnerstvo s tretími krajinami. Súvisí to s otázkou e, návratov 23 e, e, krajín. Je počet krajín, s ktorými máme vyrokované zmluvy, ktoré obsahujú aj dobré aspekty, ale je to ešte stále nízky počet. Takže pýtam sa, aké myšlienky máte do budúcnosti, aké podnety, aké možnosti by e, sa mohli navrhnúť v slade s novými pa- e, zmluvami, e, partnerstvami, aby sme boli úspešnejší aj v, bode, v boji proti nelegálnej migrácii v oblasti hospodárskej spolupráce sú veľmi zaujímavé projekty na úrovni jednotlivých členských štátov ktoré sa sústredia na reintegráciu a zároveň podporujú hospodársky rast e, lokálne v daných spoločnostiach. Zaujímal by ma váš názor na toto. Ďakujem. Ďakujem pani Sipel. Srdečne ďakujem. Vopred by som chcela povedať, keďže ste, pán Šoter, hovorili o kríze, ale táto e, kríza nespočíva v počte ľudí, ktorí k nám prichádzajú, ale skôr v skutočnosti, že naše členské štáty nie sú schopné Eh, uplatňovať legislatívu. Aktuálny azylový systém, ktorý eh, platí, nie je eh, vôbec všade aplikovaný. Pokryť o registráciu prichádzajúcich utečencov, ktorá neprebieha dostatočne rýchlo. Napríklad aj dĺžka azylových konaní v niektorých členských štátoch je neuveriteľne dlhá a v tomto prechodnom období sa stiažuje e, integrácia utečencov, pretože ešte nie je jasné, e, či e, dostanú postavenie utečenca. Toto stiažuje situáciu občanov priamo na mieste. Ale chcem spomenúť niektoré čísla. Hovoríme o 150 tisíc neregulérnych utečencoch, ľuďoch, ktorí v roku 2018 prišli. Pre kontinent s 500 e, miliónmi ľudí by to nemal byť problém, ale máme problém e, s e, relocation keď sa pozriem, že len nejakých trošku viac než 400 ľudí bolo relokovaných, takže väčšina ľudí skutočne ostáva v krajinách s vonkajšou hranicou a všetky ostatné štáty postupujú veľmi nesolidárne. Uvidíme, či sa tieto čísla predsa len nejako zvýšia. A potom v prípade relokácie a e, presídlovania. E, sú to naozaj čísla e, o, o tom, čo sa zrealizovalo, alebo sú to len prísľuby členských štátov? Pretože vieme, že veľmi často sa mediálne ohlásia takéto prísľuby, ale potom sa nezrealizujú. No a pokiaľ ide o ľudí, e, ktorí boli z Líbie, e, e, ktorí sme vlastne dostali z Líbie, má už komisia, má komisia ešte prehľad, koľko ľudí ešte stále vlastne sedia v pasci v Líbii. Ďakujem pani Infeld, ďakujem pekne pán predseda, ako Birgit Cipel a ja by som sa chcela venovať tomu jazyku, ktorý používame, keď hovoríme o kríze, neschopnosti alebo neochote 28 eh, lídrov vlád nájsť dohodu. Eh, v takomto prípade kríza je naozaj eufemizmus a je to naozaj zaujímavé, že 28 krajín, pomerne civilizovaných krajín EÚ, nie sú schopní medzi sebou dospieť k dohode, ale veľmi ľahko nájdú dohodu s ľuďmi ako pán Erdogan. Pán Asad, niektoré členské štáty eh, teraz kontaktujú pána Asada, mesiara s jediným e, cieľom posielať ľudí naspäť do e, Sýrie. Takže takéto špinavé díly robia členské štáty so Sýriou. Je to naozaj e, strašné. Jeden z kolegov z EPP hovoril o partnerstve a o kooperácii toto nie je partnerstvo a kooperácia, to sú špinavé dohody na, za účelom budovania pevnosti eh, Európa. Takže používajme jasné slova, aby sme vedeli, ako sa veci majú. Eh, špecifické otázky z mojej strany. Pokiaľ ide o kooperáciu medzi Španielskom a Marokom, Zdá sa, že je tu silný pokles eh, v oblasti irregulárnych príchodov. Maroko dostalo veľmi veľa peňazí, 4 miliardy. Ale komisia hovorí, že všetko je v poriadku, e, všetky e, ochranné e, články sú zapojené, no neviem. Videli sme tu príklad prednedávnom holandského občana marovského pôvodu, ktorý sa vracal z dovolenky. Na hranici bol odobratý pás bez vyjadrenia, zostal na ulici Nikto ho nemohol e, zastupovať a nemohol sa vrátiť domov a nebolo mu povedané, prečo mu zobrali pás. Toto je nejaká nová politika, nové riadenie migrácie. A k e, vyjadreniu e, o dohode medzi Tureckom a EÚ hovorí sa, že sa práve dohaduje ďalší e, pokrok e, v súvislosti s e, riadením migrácie. Ja si myslím, že takýto pojem je naozaj eufemizmom v tejto oblasti. A mohli by ste mi teda osvetliť, čo máte na mysli týmto vyjadrením, aká je aktuálna situácia. No a potom, pokiaľ ide o presídľovanie z Nigéru, členské štáty vôbec nie sú vraj entuziastické, aby preberali migrantov tak, ako sa dohodlo. To znamená, že evakuácia z Líbie je ohrozená a môžete sa k tomu vyjadriť. No a spomínate pilotné projekty o legálnej migrácii, ale opäť e, je veľmi málo entuziasmu na strane členských štátov v tejto súvislosti, takže môžete sa trochu vyjadriť k tomu, ako to funguje, ktoré členské štáty kooperujú a ktoré nie a čo chcete urobiť, aby ste k tomu prijali, primuli. E, dobrý deň, e, slovo má teraz pani Strik. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie aj e, popis e, aktuálneho stavu, pokiaľ ide o agendu o migrácii. E, čo ma zaujalo, keď sa tak čítam správu, je, že sa veľmi sústreďuje na počet irregulárnych vstupov a záverom tam je, že došlo k zníženiu týchto počtov na mnohých Eh, trasách a súvisí to aj s posilnenou spoluprácou s tretimi krajinami. Toto eh, eh, tu vyvstavujú určité otázniky. Máte tu zároveň ale aj žiadateľov o azyl, ktorí hľadajú ochranu a prístup k azylovému postupu. Keď si čítame správy o externých hraniciach EÚ, napríklad pokiaľ ide o Chorvátsko, Nedávno sme dohodli, že Chorvátsko dostatočne splňa všetky podmienky preto, aby mohlo pristúpiť do šengenského priestoru, ale napríklad aj Španielsko, Polsko, Maďarsko, Grécko, Taliansko. Je tam veľmi veľa obvinení e, z akcií, kedy boli e, vlastne ľudia e, vytlačení naspäť za hranice. Takže čo chce urobiť komisia proti tomu, aby zabezpečila prístup k azylovému postupu a aj pokiaľ ide o e, teda iné štandardy týkajúce sa e, legislatívy súvisiacej e, s azylom. No pokiaľ ide o tranzitné krajiny, veľmi veľa ľudí tam zostane trčať, takže čo chcete urobiť preto, aby sa vytvorili azylové systémy v týchto krajinách? A keď hovoríte o solidarite, počet e, e, žiadostí v tejto oblasti, e, teda zo strany členských štátov, ponúk sa tu zvýšil. Pokryť relokáciu to je dobré, ale čo chcete urobiť, aby sa znížil počet irregulárnych migrantov, aby sa zametilo tomu, že Turecko a iné krajiny budú robiť prácu za nás? No a pokiaľ ide o e, relokácie, videli sme iniciatívu Grécka, e, Cypru a Bulharska, ktoré tiež e, žiadajú spoločnejší prístup, spoločnú solidaritu, nielen pokiaľ ide o Malskú deklaráciu. Hovorí sa, že potrebujeme štruktúrálny prístup, čo je pravdou, ale to si môže vyžadovať roky. Takže čo robí komisia zatiaľ, aby zabezpečila túto solidaritu. Ďakujem. Pani Kardino, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán riaditeľ. Pres, prečítala som si túto správu. E, videla som, aký sme dobrí, čo všetko sme dosiahli, celý zoznam toho, čo sa dosiahlo v týchto posledných rokoch, ale je zrejme, že tomu tak nie je. Zároveň v, tom, v tej správe e, sa hovorí, že nie všetky aspekty tejto práce sú e, ukončené. Hovoríte aj, že je treba e, zrýchliť vytvorenie právneho rámca e, v Európskej únii, ktorý by bol udržateľný, pokiaľ ide o migráciu a azyl. Takže kedy k tomu dôjde? Pretože to nám hovorila aj komisárka počas vypočutia, aj pán komisár Avramopoulos pred piatimi rokmi. E, počas celých posledných piatich rokov sme to počúvali a zároveň e, tu ďalej dochádza k úmrtiam na mori. Migranti prichádzajú cez more, nič sa nezmenilo. Nový pakt o azyle a migrácii nám je e, ohlasovaný, ale zatiaľ sa musíme uspokojiť s Malckou dohodou ktorá e, teda má obsah taký, aký má. Pokiaľ ide o Turecko, a e, toto je veľmi dôležité pre EU, 6 e, miliard eur ste Erdoganovi poskytli, sú to peniaze daňových poplatníkov z Európskej únie. Keď sa dokončí vyplácanie, tak okamžite prichádzajú hrozby, že do Európy budú prichádzať ďalší utečenci. Ako chcete toto vyriešiť? Eh, údaje eh, hovoria o status quo, ale nič nehovoríte o budúcnosti. Spoločný azylový a migračný systém, ktorý mal vyriešiť tie otvorené otázky, je stále zablokovaný na rade. Ako môžeme eh, zabraniť tomu, aby nás blokovalo pár málo krajín v tejto oblasti? Opakujeme to, čo sme povedali už veľakrát v Afrike, potrebujeme mať e, priamu prítomnosť, musíme tam vytvoriť hotspoty, e, centra, ktoré by vlastne neboli e, väznicami, ale by fungovali ako hotspoty. Tu sa pýtame vlastne, ako to vyzerá, čo chceme konkrétne urobiť, aby sa to zrealizovalo. Ďakujem, nevidím tu žiadneho zástupcu EKR, ktorý by bol ochotný sa vyjadriť. Áno, vy, dobre, pani Kanko. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Pán Šaté, tento eh, rok nezaznamenal žiaden eh, pokrok. Bude sa komisia sústrediť na dobrú implementáciu existujúcej legislatívy a ako eh, legislatíva funguje teraz v porovnaní so začiatkom migračnej krízy.

kolegovia z radov sociálnych demokratov a skupiny Renew položili niektoré z otázok, ktoré som chcela položiť ja. Ja si myslím, že tu nám chýba určitý e, rámec decentnosti, ktorý by ukázal, ako fungujeme v porovnaní s Geneu, e, so ženevským dohovorom, e, zachráňovaním na mori, ľudskými právami ich obhajobou v susedných krajinách. A vzájomná dôvera ak táto vznikla na e, základe špinavých e, dílov s milíciou v Líbii alebo s Erdoganom v Turecku, dokonca sa niektorí pozerajú na Asada, tak toto nenazývame vzájomná e, dôvera. Nechcem, aby sa takéto niečo posilňovalo ďalej. No a pokiaľ ide o tretie krajiny, skôr než čísla, eh, by ma zaujímalo, koľkým ľuďom eh, sme boli schopní poskytnúť ochranu, koľkých ľudí ochraňuje náš bohatý kontinent, eh, čo sme dosiahli v porovnaní s ostatnými kontinentami a ostatnými krajinami, ktoré poskytujú ochranu ľuďom, ktorí ju hľadajú. No a pokiaľ ide o zachraňovanie e, životov na mori, čo robíme? Čo robíme preto, aby sme nekriminalizovali tých, ktorí pomáhajú utečencom? Čo chceme robiť, aby sme zabránili spolupráci s libyskou milíciou? Toto sú tiež e, veci, e, pre ktoré je Európska únia na súde sú mnohé e, správy a dokumentácia o rôznych e, porušeniach ľudských e, práv a vytlačenia za hranice financovaných z európskych peňazí. Toto nemôžeme podporovať. Bola by som rada, keby ste sústredili vo vašej odpovedi na to, aby ste nám vysvetlili, ako môžeme pretvoriť európsku migračnú azylovú e, e, politiku, aby e, sme boli v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. No a pokiaľ ide o utečenské fórum v Ženeve v decembri, už zazneli určité návrhy. Parlament sa vyjadril, e, že e, nástroj pre presidlovanie by e, nemal byť podmienečný, mal by byť nástrojom solidarity. Dôležité teda je, aby sa správne využíval tento nástroj. Zatiaľ takto e, sa nepostupovalo. Aké budú teda čísla? Čísla dostatočne vysoké zatiaľ nie sú. Potrebujeme zároveň aj udržateľné dlhodobé riešenia. Máme tu pozíciu parlamentu a boli by sme radi, keby ste ju e, zobrali e, na vedomie a zaujímajú nás vaše konkrétne kroky v decembri. Pán Tobe, ďakujem pekne za prezentáciu. Myslím, že väčšina z nás chápe, že tu potrebujeme nájsť dlhodobé udržateľné riešenia, potrebujeme dosiahnuť postup. Pre mňa je jasné, že sme naozaj vzdialení od nejakého obrovského pokroku, aj v dôsledku e, toho, že tu nemáme žiadnu spoločnú pozíciu, ktorá by bola politicky jasná, jasná medzi členskými štátmi, Európskym parlamentom. A pre mňa je dosť jasné, že jedným z krokov vpred by bolo, že by sme jasne rozlišovali medzi ekonomickými migrantami a utečencami. A zaujímalo by ma, keby pán riaditeľ eh, sa mohol k tomuto trochu vyjadriť, aby sme zabezpečili, že to bude mať efektívnejšiu politiku, ktorá by umožňovala takéto rozlišovanie. Ďakujem, pani Spúrek. Ďakujem, pán predseda. Uh, um, Ďakujem, pán predseda. V posledných rokoch sme e, čelili čoraz viac e, problémov klimatických e, utečencov, ľudí, ktorí E, utekajú zo svojich domovov e, kvôli klimatickým zmenám a ich počty budú sa zvyšovať. EU zatiaľ neuznala e, klimatických utečencov formálne a dohovor o utečencoch z 51. roku ich tiež nepokrýva. Pýtam sa teda, či komisia odviedla nejakú prácu v tejto súvislosti, aby zohľadnila tieto rastúce počty klimatických utečencov. Ďakujem pekne. Salsalani. Ďakujem pani Salsalani. Ďakujem pekne, pán predseda. Volám sa Armin Al-Sahlani. A pokiaľ ide o migračné otázky, pre mňa je dosť e, ťažké vnímať migračné toky ako krízu, pretože ja sama som bola migrantkou e, viac než 15 rokov a pre mňa ide o osobnú katastrofu. To je tá perspektíva, z ktorej, z ktorej sa na to pozerám. A chcela by som eh, zdôrazniť aj to, čo eh, povedala kolegyňa v tejto otázke eh, predo mnou. Mám špecifickú otázku. Hovoríte, že nelegálne prekračovania hraníc západný Balkán narastajú v počte. Uh, Minulý týždeň som sa stretla s e, zástupcami bosniackých mimovládok, e, ktoré majú veľké obavy, pokiaľ ide o to, ako sa vláda venuje situácii migrácie a ako žijú e, migranti v veľmi nedôstojných podmienkach. EÚ tu robí svoju časť, poskytuje peniaze, ale nejako sa nesleduje ďalší vývoj situácie. Mnohé z mimovládok dostali eh, zákaz, aby sa eh, aktívne eh, venovali týmto následným krokom. Aké je váš pohľad, ako z našej strany, ako inštitúcií môžeme posilniť ďalšie sledovanie situácie, ak poskytujeme peniaze? Ja, thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne a ďakujem za prezentáciu. Možno nadviažem na chorvátsku otázku v správe som nenašiel. Sú tu nejaké poznatky komisie? Otázka, či sú nejaké alebo vôbec poznatky o pushbackoch. A na stránke číslo 5 je napísané, že 100 tisíc Afgáncov sa má vrátiť z Turecka, ale prečítal som si, e, pán Erdogan avizoval, 2 milióny Sýrčanov by mali smerovať do Sýrie. Otázka, E, ušlo do pozornosti komisie. To by totiž znamenalo, že e, nemôžeme už navracať e, sírčanov do Turecka. A tretia otázka. Hovoríte, že chcete zlepšiť situáciu na Cyperskom ostrove, ale čo sa robí inak tento rok ako pred rokmi? Pretože situáciu chceme porovnávať s minulými rokmi a máme pocit, že každý rok prichádza tá istá požiadavka, ale nemá žiadne dopady. A posledná otázka. Pán Zehofer, náš minister vnútra, navrhol nový systém európskeho azylu v marci či apríli príde s návrhom. Moja otázka, či to urobí vlastne solovo, alebo či už o tom hovoril aj s komisiou. Dank, Fest. Ďakujeme, pán Fest. Ďakujem. Ďakujem, pán Šoter, za vaše slova. Mám otázku osobnú. Ak e, vykladám dobre váš e, prízvuk, ste angličan a asi príde čoskoro k Brexitu. Ako sa to e, dokáže zosúľadiť s vašou pozíciou hovoriť o zmluvách, o presídľovaní a tak ďalej, keď vaša vlastná krajina, keďže tu bude Brexit, sa pravdepodobne sa jej to nebude týkať že vaša krajina v budúcnosti bude z tejto politiky vlastne vyňatá. Pani Deli. A e, európske krajiny majú obavy, pokiaľ ide o tie čísla, mali by sme e, e, prestať zasahovať a v, prvom rade tá kríza, ktorá tu je, je kríza humanitárna, tých obetí sú tu dve otázky. Vy ste povedali, že máte veľké obavy, pokiaľ ide o situáciu v Líbii. Je ironické, keď ste hovorili o Malte a, a v obrovskom znížení e, prídivších. Hovorili ste o dohode s maltskými orgánmi a Líbie potenciálne porušujúci medzinárodné námorné právo, keď ľudí navracali do vôd, ktoré boli v ich zodpovednosti a pritom vieme, že Líbia nie je bezpečné miesto a takisto situácia v Chorvátsku obrovsky neuspokojivú situáciu v minulý štvrtok ochotu komisie e, umožniť Chorvátsku e, cestu k Schengenu napriek e, dôkazom o porušeniach medzinárodného práva. Zostáva to veľkou výzvou ešte viac peňazí sa rozhodlo dať chorvátským orgánom. Moja otázka znie, vzhľadom na existujúce dôkazy, v podstate ste spustili patetický e, finančný mechanizmus. Dokonca predstaviteľi nedokázali zodpovedať ani, aký e, je rozsah tohto monitorovania. Všetko je vraj v poriadku. Ako vlastne viete, že milióny európskych občanov, teda fondov európskych občanov, pričom neviete, že e, ľudskoprávne otázky boli vyriešené. Mimovládky hovoria, že nie. Môj záver je buď ste takí nekompetentní, že neviete, čo sa tam deje, ale ja tomu neverím. Myslím si, že je to, je to zámerné vlastne odmienujúteľ krajiny, ktoré navracajú ľudí naspäť, hoci aj poznáte medzinárodné e, ľudskoprávne predpisy. Takže spustíte proti Chorvátsku e, postup pre porušovanie k prístupu e, pod medzinárodnú ochranu, ktorý máme zakotvený, alebo jednoducho poskytujú sa peniaze daňových poplatníkov ľuďom, ktorí navracajú ľudí preč. Pani Burkhardt, ďakujem. Doplňujúca otázka. Hovorili ste o situácii, že e, prichádza zima. Hovorili ste o situáciu v táboroch a v hotspotoch. Tá sa stiažuje a znamená preťaženie tých táborov. Aké konkrétne opatrenia komisia zamýšľa, aby e, sa lepšie chránili tieto Mm, hotspoty pred zimnou, e, zimným počasím, aby sme sa vyhli k katastrofe. A ďalšia otázka. Práve v Bosne a Hercegovine momentálne vidíme, že samotné finančné prostriedky nepostačujú, pretože tam máme komúny, ktoré z rôznych dôvodov nie sú v stave zohľadniť tieto kapacity. A ako v budúcich e, zimných mesiacoch chce komisia čeliť e, tej, tomu chladu, na balkánskej trase. Aké akútne opatrenia komisia zamýšľa k humanitárnej kríze, ktorú nemôžeme v takomto stave pripustiť? Pán Šimečka. Ďakujem pekne a ďakujem pán riaditeľ za prezentáciu pokroku, ktorý je možný vzhľadom na obmedzenia a nezhody na pôde rady. Mám dve otázky stredno e, či krátkodobé. K Malckej dohode najprv vieme, že e, len zo pár členských krajín to podpísalo. Ide o desiatky ľudí. Aké ambície má komisia v tejto oblasti, do akej miery môžeme sa dostať s malckým rámcom a aké e, sú vaše ciele pre relokácie, ako, ako primeť viac krajín, e, aby sa zapájali. A potom, pokiaľ ide o e, prostriedky, ktoré EU posiela tretím krajinám v, v týchto e, programoch spolupráce, máte monitoring, systematické monitorovanie za komisiu, ako sa používajú prostriedky a či sa používajú na primeraný účel minimálne s ohľadom na nedávnu situáciu v Turecku. E, sírskych utečencov presúvajú do bezpečnej zóny, e, používajú na, naše prostriedky na to, dúfam, že nie. Môžete nás uistiť, že naše prostriedky sa nepoužijú na to, e, aby Turci navracali Sírčanov naspäť do Sýrie. Pani Kunše? Pani Kunke, pardon. Ďakujem. Ďakujem, pán Šater. Schengenská spolupráca, kde ide o silné e, postupy a štandardy ľudských právach, e, by mali krajiny rešpektovať nielen v slovách, ale aj v svojich krokoch, že budú rešpektovať a držať sa e, dôstojných a vhodných foriem zaobchádzania s ľudskými bytostiami na hraniciach Komisia je zodpovedná e, za migráciu. Musí preto klásť otázky, či si myslia, že situácia na chorvátskej hranici s Bosnou a Hercegovinou, kde sú dokumentované prípady zneužitia ľudských práv voči migrantom, je priateľná, alebo naopak, či nie je dôvodom e, pozastavenia členstva Chorvátska v Schengene. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, prvá otázka. Ďakujeme vám, pán riaditeľ Šoter, za vaše vysvetlenia. Dve otázky. Prvá sa nadvezuje e, na otázku pani El Salady a pani Kugna. Týka sa počtu osôb a tokov takisto tábory v Bosne a ich podmienky v nich, e, životné podmienky, ktoré sa tu popisovali. Druhá otázka sa týka e, témy, o ktorej ste nehovorili veľa, a to je koordinácia medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o e, harmonizáciu postupnú azylových postupov. Čo robíte preto, aby postupne sme mali spoločné, zdieľané, koherentné profesionálne postupy. Viete totiž, že ľudia prechádzajú medzi krajinami, e, sú to právne a praktické otázky týkajúce sa Mlínskeho postupu. Ďakujem. About the time in which Commissioner King should be already on the podium. So I suggest you do your best to try to refrain yourself to summarize and wrap up the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 komunikáciu s tretimi krajinami a my tak činíme rôzne. Na jednej strane, pokiaľ ide o návrat s cieľom dosahovať a zlepšovať situáciu, Máme tu návraty, ktoré nie sú uspokojivé. Niekto rozlišuje medzi, tým, medzi ekonomickými migrantmi. Takisto je tu otázka právo na ochrany ekonomicky, ktorí by tu nemali byť. Musíme sa snažiť hľadať e, najlepšie možné spôsoby a to sa dá len, keď budeme spolupracovať s tretími krajinami. Tvoríme teda partnerstva, dohody o návracaní, ale takisto sú tu dobrovoľné návraty, je tu mnoho dobrovoľných. Vytvorili sme vlastne v spolupráci s medzinárodnými partnermi, napríklad S IOM, E, tvorili sme reintegračné balíčky, aby sme sa snažili e, ľudí e, znova navracať a etablovať v krajinách pôvodu. Je to nevyhnutná práca, to je rámcom našeho rozvoja. Áno, pokiaľ ide o ekonomický rozvoj, ale taktiež pokiaľ ide o celkový kontext. Politický trend je tu jasný, ale je tu množstvo ďalších vecí. Môžeme tvoriť partnerstva výmenami vzdelávacími. Pilotné projekty ďalej. Bola tu tiež otázka k tým pilotným projektom. Sú dôležité, existujú, majú malú škálu momentálne, ale chceme z tých prostriedkov, ktoré máme, s, cieľom e, zväčšiť ich rozsah, sú e, e, robené na mieru, Španielsko. So, s Marokom napríklad, ale sú tu ďalšie príklady. Sú pilotnými, sú v skorom štádiu, teda ako názov už hovorí, sú cestou vpred. A toto slúži záujmom e, krajín pôvodu, pretože v oblasti výpočtových technológií napríklad sa tu odozdávajú skúsenosti, to môže byť veľmi cenné právne cesty, pilotné projekty, spolupráca v oblasti vzdelávania e, spolu e, s readmisnými dohodami a dojednaniami a spomenul som tiež, pokiaľ ide o zlepšenie našeho výkonu, návratov, možnosti, ktoré nám poskytne budúcnosť v rámci revidovaného vízového kód, kódexa, kódexu, e, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2020 Množstvo e, z vás sa pýtalo aj na, e, vyberiem z tohoto slovo, kríza. Ja som hovoril o krízach z minulosti, pokiaľ ide o počet príchodzích. Nechcel som avizovať, že momentálne čísla by opodstatňovali názov kríza. Ale takisto tie terajšie počty príchodzích samozrejme nemožno nás viesť k, nejakej, k nejakému uspokojeniu. Pozeráme sa na zložitú situáciu v rôznych častiach sveta, situáciu v Líbii, Sýrii a vidíme, aká nestabilná je tá situácia a ten tlak. Nechceme sa seba uspokojovať, ale celkovo to slovo kríza nie je opodstatnené pri tých číslach, ktoré momentálne prichádzajú. Musíme sa však poučiť z toho, čo kríza bola pred pár rokmi. Preto treba vytvoriť lepší systém. E, e, prekvapilo ma, že množstvo ľudí si myslí, že situácia stagnuje. My sa chceme e, pozerať smerom vopred a no, znovu rozbehnúť a stavať nový, nové, novú dynamiku v rámci toho balíčku, aby sme sa pohli vpred. Nemáme na výber, musíme sa snažiť pokročiť je tu jasný zámer práve v tomto ohľade u komisie. <clears throat> Takisto ste sa ma špecificky pýtali na presídľovanie. E, nuž tak to je veľmi dôležité. My tomu rozumieme a komisia, takisto Európska únia celkovo vidíme, čo sme dosiahli za posledné roky. Môžeme to označiť za pozitívny úspech. Mnohé krajiny vo svete u presídľovania e, skôr cúvajú. My postupujeme vpred. To je veľmi pozitívne pri tvorbe právnych ciest a možností, než e, podporovať neregulárne cesty, ktoré len podporujú prevádzačov. Tu máme 63 tisíc utečencov, ktorí boli presídlenie, nehovorím o prísľuboch od roku 2015. Prebieha európsky, celoeurópsky program, kde 20 členských krajín prislúpili, že poskytnú viac než 50 tisíc miest. Zaviazali sa 7. oktobra 2019 39 tisíc, to je 78 týchto e, celkového čísla prísľubov, bolo presídlených Tých 50 tisíc sme nedosiahli, ale robíme všetko preto, e, aby tých posledných pár mesiacov sa dal využiť na to príslušný rozpočet, ale takisto sa blížime k tomu prísľubu 50 tisíc, takže si myslím, že môžeme e, byť spokojní s našim výkonom. Potrebujeme stabilnejší systém a preto je veľmi dôležité, aby sme mali tento Program presídľovania je veľmi dôležité parlamentu. Do, dosiahol štádium, na ktorom sme sa takmer dohodli. Treba zostať aktívny. Nechcem tu hovoriť, e, používať slovo podmienenosť, ale treba byť strategický, e, pretože pri presídľovaní, pretože ak si vezmeme príklad e, tranzitného mechanizmu, musíme myslieť na to, kam pôjde naša pozornosť, pozornosť českých krajín. Kam prebieha evakuácia z krajín, ako je Tunisko, Sýria, Ruanda teraz dokonca, aby sme vedeli reagovať na tieto strategické záujmy. Pre nás je to priorita a tu tento presidľovací rámec nám dáva užitočnú a zlepšenú formu postupu. Ďalšia otázka, ktorá sa často opakuje. Tie, e, tí migranti, ktorí sú vytlačení, poslali naspäť, v konkrétnej v súvislosti s Chorvátskom, ja nebudem opakovať celú diskusiu o prístupu, o prístupe do Schengenu, lebo nemáme čas, ale myslím si, že by som mal zareagovať na tých migrantov poslaných naspäť. Um, myslím si, že takéto tvrdenia komisia vždy berie veľmi vážne. Máme pravidlá ohľadom individuálneho posúdenia azylových žiadostí. No a vy v podstate sa pýtate na uplatňovanie európskeho práva. My sa snažíme o to, aby naša legislatíva bola uplatňovaná, no ale pre, vcíte sa do nás. Pre nás je veľmi ťažké byť niekde na konkrétnom mieste, kde sú posielaní naspäť ľudia, no a dokázať, že sa to deje. Takže my sme prešetrili tie tvrdenia týkajúce sa Chorvátska. Kolegovia z môjho generálneho rediteľstva sa vydali do Chorvátska a skúmali situáciu, ale čo sa týka dôkazu, tak myslím si, že nie vždy je to ľahké začať postup pri porušení, no ale môžem vás ubezpečiť, že berieme tieto tvrdenia veľmi vážne. Budeme naďalej spolupracovať s členskými štátmi, lebo tak to vždy chodí. Čo sa týka implementácie, presadzovania, tam musíme vždy spolupracovať s miestnymi orgánmi a ja vás môžem oistiť, že sme sa venovali týmto tvrdeniam. A, dobre, na čo som ešte neodpovedal. Dohoda z Malty a ako chceme postupovať. Už by som to chcel uzavrieť, pán predseda, ale e, boli tu otázky, takže vy rozhodnite. waiting, so we should be polite and try to refrain to our timing. Please have it in mind. Yes. Mali by sme sa držať vyhradeného času. Ešte k tej Malte sa vyjadrím. My ako komisia by sme chceli, aby čo viacej členských štátov sa pridalo k tejto dohode medzi štyrmi členskými štátmi, o ktorých som hovoril. Je to veľmi pozitívny krok, pretože tieto štyri členské štáty, ktoré majú inú perspektívu, sú v rámci tejto dohody spojené, no a nejakým spôsobom sa tam uvažuje, ako vyjadriť solidaritu konkrétnymi krokmi. Komisia sa pokúsi vždy uľahčiť vylodenie, ale tieto vylodenia na Malte alebo v Taliansku, eh, tak tam je to tak, že tieto dva členské štáty musia vedieť, že nebudú opustené, osametené, Francúzsko a Nemecko sa teda k tej dohode pridali. No a táto dohoda je vynimočná v tom, že prináša väčšiu mieru predvydateľnosti. Komisia, po tom, čo dohoda bola, alebo vyhlásenie bolo schválené, e, sa zaviazala, že bude sledovať situáciu, že pomôžeme ujasniť detaily postupov, čo sa týka napríklad aj spolupráce s Frontexom alebo s EASO Takže z praktického pohľadu môžeme ukázať, že solidarita funguje, že môže byť aj férová medzi členskými štátmi. No a toto môže slúžiť ako pozitívny príklad, z ktorého budeme vychádzať, až, ako dúfam, budeme čoskoro diskutovať o spoločnom európskom azylovom systéme. Ďakujem pekne. Prepašte, že som hovoril dlhšie. Áno, mali by sme byť samozrejme zdvorili ďalšiemu hostovi a tým je komisár King. Ďakujem. Please, with no further interlude, with no further ado, no interruptions. Takže nebudeme ani prerušovať. Prosím, spustíme ďalší bod nášho programu. Pani Volat, buďte prosím potichu. Now, as we said, we have again tak ako som povedal, opäť máme tu česť, že na našom pódiu môžeme privítať hostia, komisára Kinga, ktorý je tu, teší sa dobrému zdraviu, živý a zdravý, no lebo teraz eh, tu ide pre dnes dôležitú prezentáciu ohľadom 20. správy o pokroku EÚ v oblasti bezpečnosti, kde táto správa vychádza z krokov, ktoré komisia vykonala v agende bezpečnosti, ale taktiež ohľadom potrebných ďalších krokov. Takže vítame tu komisára Kinga. Tešíme sa na to, že nám prednesiete hlavné aspekty tejto 20. Európskej výročnej správy o bezpečnosti. Úsilie na vytvorenie našej stratégie v oblasti bezpečnosti naďalej prebieha. Výbor LIBE zdôraznilo, že je dôležité, aby Európska komisia naďalej pracovala na tejto téme, ale taktiež nesmieme zabudnúť, že budúca nastupujúca komisia nebude mať portfólio týkajúce sa bezpečnosti, takže aspekty bezpečnosti budú pokryté oblasťou vnútra. Nebude špecifický komisár s výlučným portfóliom venovaným e, bezpečnostnej agende. Takže teraz nám komisár King prednesie prezentáciu na tému bezpečnosť. Máme naplánovaný tento bod do 17.30, takže určite príde aj kolo otázok a odpovedí. Takže, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludnie, vážení poslanci, kolegovia. Som skutočne rád, že tu opäť som mám ďalšiu príležitosť s vami diskutovať o našej spoločnej práci v oblasti Bezpečnostnej únie. Ako už povedal pán predseda, už všetko sa to zvrtlo tak, že budem v úrade o trochu dlhšie, ešte ma chvíľu musíte strpieť. Ale ako už som povedal, buďte si istí a myslím to vážne, som ako tie z kapely zo 70. rokov, ktoré sa stále chystajú, že už nebudú hrať a nakoniec sa vždy vrátia. Takže budem pracovať do posledného dňa svojho úradu na tejto téme, ktorá je dôležitá. Dnes tu diskutujeme o 20. správe EÚ na tému bezpečnosti. Keď ich tak všetky naskladete na seba, tak e, je to celkom vysoká hromadka. Je dobré sa pozrieť na túto tému, pozrieť sa na to, čo sme urobili v poslednom období, čo sa nám spolu podarilo, no ale tiež pozrieť sa do budúcnosti na niektoré urgentné otázky, kde musíme konať. V priebehu posledných rokov sme videli, že sa hrozby nadalej vyvíjajú a neistota rastie. Reagovali sme tak, že sme sa snažili podporiť vytvorenie bezpečnostnej únie, kde máme určitý pokrok, ale naďalej treba ešte pracovať. Predovšetkým, čo sa týka teroristických hrozieb, snažili sme sa odstrániť priestor, kde môžu teroristi pracovať. Vytvorili sme nové pravidlá, aby sa ťažšie dostávali k vybušninám, eh, k strelným zbraniam, k financovaniu. Posilnili sme výmenu informácií. Máme tam opatrenia, ktoré podporujú interoperabilitu našich systémov, tak aby sme čo najviac lepšie využívali existujúce systémy, aby sme odstránili nedostatky tam, kde sme to považovali za potrebné. Čo sa týka boja proti radikalizácii, podporovali sme ľudí v teréne, v našich komunitách, aby si mohli vymieňať overenú prax. Taktiež sme lepšie spolupracovali s internetovými platformami a navrhli sme nové pravidlá, aby sme účinnejšie mohli bojovať proti teroristickému obsahu online. Posilnili sme našu odolnosť proti útokom tým, že sme vytvorili spoločné akčné plány pre verejné priestranstva a taktiež chemické, e, biologické, radiologické e, zbranie. Tam sme posilnili naše agentúry Europol, Eurojust v boji proti týmto hrozbám, taktiež čo sa týka kybernetickej kriminality. Nedávny príklad na jar tohto roka Europol a Eurojust podporili Spojené štáty, Nemecko a Holandsko keď e, rozložili druhý najväčší dark webový trh, ktorý sa volal Wall Street Market a tento umožňoval e, obchody s drogami, e, s, s škodlivým softvérom, ukradnutými údajmi a tak ďalej. Takže skutočne toto veľká hrozba, e, kybernetická kriminalita a toto si vyžaduje, aby spoločne sme vypracovali spoločnú reakciu. Taktiež sme vytvorili novú európsku stratégiu v oblasti kybernetickej kriminality, tak aby útoky boli ťažšie možné a pokiaľ nejaké prídu, aby sme sa ľahšie z toho spametali. Taktiež sme zvyšili pravdepodobnosť, že útočníci budú potrestaní a zadržaní a taktiež sme mohli v tomto zmysle členským štátom vypracovať vlastnú stratégiu, dávame k dispozícii nástroje ako sankčné režimy, Taktiež pracujeme na certifikačnom rámci pre EÚ ohľadom kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Taktiež tu máme zvýšenie miery e, nárastu hrozieb zo strany dezinformácií v politickom priestore, kde sa zameriavajú na naše demokratické inštitúcie a postupy. Čo sa týka našich e, protiopatrení, tak máme napríklad systém varovania medzi členskými štátmi, kde môžu detekovať a bojovať proti dezinformačným kampaniám. Taktiež sme mobilizovali našu e, komunitu overovateľov a výskumných pracovníkov. Spolupracujeme s občianskou spoločnosťou, aby sme identifikovali a analyzovali dezinformačné kampane. Taktiež spolupracujeme s veľkými internetovými e, platformami a žiadame ich, aby sa pridali k etickému kódexu boja proti dezinformačným informáciám a taktiež dúfame, že budú plniť svoje záväzky. Pred dvomi týždňami sme publikovali e, prvú e, výročnú správu ohľadom e, tohto kódexu, kde signatári predstavujú kroky a opatrenia, ktoré implementovali v zmysle tohto kódexu. Taktiež vítame záväzky zo strany online platformiem, že budú pracovať na tieto téme, aby boli transparentnejšie. Ale, aby som bol úprimný, tak pokrok e, sa líši signatár od signatára, čo sa týka rôznych aspektov a je treba ešte viac práce odviesť. Potrebujeme sa pozrieť na dopad samoregulačných opatrení, ktoré boli zavadené za posledné roky a taktiež sa musíme pozrieť na mechanizmy e, nezávislého dohľadu veľké dezinformačné kampania a propaganda naďalej prebiehajú. Toto ukazuje, že je treba ešte na tom viacej popracovať v súvislosti so všetkými oblastiami kódexu, pretože to nechceme akceptovať. Posledný krok tohto e, výročného postupu to bude formálne vyhodnotenie na konci januára po ďalších konzultáciách s nezávislými expertami a členskými štátmi v rámci európske eh, regulačné systémy pre audiovizuálne služby. Takže pokiaľ by výsledky boli neuspokojivé, budeme ešte o nich diskutovať, tak v tej fáze sa budeme musieť pozrieť na to, čo je ešte treba urobiť, nejaké možné ďalšie opatrenia, prípadne nejaká regulácia. Zároveň Chceme e, pracovať na e, bezpečnej digitálnej infraštruktúre, pre všetkým na 5G, ktorá sa momentálne bude e, zavádzať. Je treba byť takto prepojený, nejde to len o komunikácie, ale aj o hospodárstvo, o našu spoločnosť, takže je treba to urobiť správne. Nejde tu len o kvalitu e, trúbiek, v podstate ide tu aj o to, že musíme mať dobrého e, inštalatéra, takže Musíme celú túto sieť riadne preskúmať viac ešte niekedykoľvek predtým. Potrebujeme kvalitu produktov a e, praxe kybernetickej bezpečnosti, ale taktiež je treba si uvedomiť, že tu môže byť zasahovanie aj zo strany tretich štátov pred týždňom 28 českých štátov s podporou e, komisie a agentúry pre kybernetickú bezpečnosť publikovalo e, správu ohľadom európskeho koordinovaného hodnotenia vplyvu kybernetickej bezpečnosti v rámci 5G a text bude publikovaný na konci e, tohto roka. Bude tam, budú tam uvedené opatrenia, ktoré budú jednotlivo kolektívne zavedené, aby sme zmiernili rizika pre kybernetickú bezpečnosť. No my sme odhodlaní pristupovať vždy s hodnotením rizika, nebudeme sa sústredovať na konkrétne dodávateľ alebo konkrétny región, ale budeme e, skúmať všetky aspekty, avšak niektoré služby, niektoré produkty, niektorí dodávateľia, tak tam bude určité riziko, ktoré bude nepriateľné týchto rôznych oblastiach si myslím, že sa nám podarilo mnohé rozhýbať v porovnaní s minulými rokmi, ale ešte musíme odviezť veľa ďalšie práce, pretože hrozby naďalej tu sú. Um, terorizmus, dezinformácie, kybernetické útoky, napríklad džihadistický terorizmus. Videli sme, však aj nárast e, extrémne pravicového násilia, antisemických, e, napríklad antisemický útok v Hale, ktorý sa dohral nedávno. Takže je treba sa dohodnúť ohľadom toho, ako budeme pristupovať e, v rámci boja proti teroristickému obsahu online. Nie je to len džihadistický obsah, je to aj iný extremistický obsah, ktorý taktiež predstavuje terorizmus. Potrebujeme právnu istotu a účinné opatrenia, aby sme bránili šíreniu teroristického obsahu, zatiaľ čo musíme zaručiť, že nebudeme zasahovať do práva na slobodný prejav a informácie. Prebieha trialóg s vami a s radou. Už e, začal v októbri. Chcem poďakovať spravodajcovi aj teňovým spravodajcom za ich e, prácu a dúfam, že dosiahneme čoskoro pokrok. Naďalej sú tu legislatívne návrhy, na ktorých sa budeme musieť rýchlo dohodnúť. Jeden návrh sa týka prístupu k, k elektronickým dôkazom. Návrh správy už je v dispozícii, tomu som rád. Po druhé je tu text týkajúci sa e, siete národných koordinačných e, centier, čo sa týka kybernetických eh, kompetencií a zručností, je to teda na komplikovaný názov. Po tretie je to eh, inteligentný systém vymenia informácií ohľadom spravovania hraníc, eh, systém ETIAS. Toto sú to návrhy, ktoré sú veľmi dôležité. Všetky sú dôležité preto, aby sme vybudovali našu úniu bezpečnosti. No a ďalej hrozba džihadistického terorizmu naďalej pretrváva, neodišla so smrťou al-Bagdádiho. My nesmieme polaviť v ostražitosti Máme tu e, jednotlivci, ktorí sa môžu radikalizovať, ale taktiež tu máme hrozbu tých, ktorí vychádzajú z väzeník, pretože si už odsedeli trest za terorizmus, alebo iní boli vo väzení a tam sa radikalizovali. No a naďalej je tu ešte výzva zahraničných bojovníkov a udalosti v Sýrii to práve nezlepšujú. Taktiež e, členovia Dajšu, ktorí unikli z väzenia, toto by taktiež mohlo mať pre nás vážne dôsledky, je dôležité, aby členské štáty nadalej využívali existujúce informačné systémy, aby sa lepšie identifikovali zahraničné bojovníci, keď sa budú snažiť prekročiť naše externé hranice. Ďalej, čo sa týka informácií z bojska, tie sú dôležité pri stíhaní a vyšetrovaní zahraničných bojníkov teroristov No a ja si myslím, že teraz sme lepšie vybavení na tieto účely než pred e, nejakou dobou. Teraz vieme lepšie identifikovať e, a stíhať tých, ktorí sa chcú vrátiť do Európy, aby tu opäť páchali násilie. Zároveň Členské štáty musia zaručiť, že budú plne implementovať opatrenia, ktoré už boli schválené, ako napríklad nedávno schválená legislatíva o interoperabilite, taktiež e, e, legislatíva na tému výbušniny a strelné zbranie. Naďalej buď sa budeme snažiť o účinnú implementáciu odsúhlasené legislatívy. Zaznamenali sme pokrok, čo sa týka implementácie viacerých spisov, napríklad PNR, e, Smernica pre boj proti terorizmu a Smernica o presadzovaní práva. Avšak je treba, aby členské štáty naďalej pracovali na ďalších spisoch, konkrétne ktoré sa týkajú kyber, e, napríklad Smernica o kybernetickej bezpečnosti. Toto je detálne uvedené v mojej správe. Táto práca pri budovaní bezpečnosti sa neobmedzuje na Európu, taktiež e, jedným aspektom je spolupráca s partnermi a preto aktívne podporujeme medzinárodné organizácie v tretich krajinách v ich úsilí. A jeden príklad, na ktorý by som chcel upozorniť. Finančne prispievame k programu OSN pre e, boj proti e, teroristom toto sa týka viacerých regiónov. Ďalej tu máme e, uznesenie 2396 e, z roku 2017 e, OSN. Táto iniciatíva OSN v súvislosti s údajmi PNR sa týka západnej Afriky. Implementácia začala v Togo, v Togu, v Gane, Sierra Leone nasledujú, Gambia, Mauritánia, Nigéria, Niger taktiež sa zaujímajú o tento text. Tento program, alebo mobilný program pre boj proti terorizmu, spolupracuje sa medzi Európou, africkým rohom, stredným východom a ostatnými regiónmi. Naďalej budeme všetky regióny podporovať v vyvíjanom úsilí. Ďalej, čo sa týka správy o Novom Zélande, správa, ktorú vás dnes e, predstavujem, e, taktiež máme ďalšiu správu ohľadom autorizácie rokovaní s Novým Zélandom, ohľadom výmeny e, údajov na účely boja proti terorizmu a závažnej kriminalite. Máme tam samozrejme záruky na ochranu osobných údajov rovnako ako tomu bolo v prípade e, textov týkajúcich sa krajín Stredného východu, ktoré sme schválili skôr. Samozrejme, toto je dobrá príležitosť preto, aby sme vystupňovali našu e, spoluprácu v oblasti bezpečnosti s Novým Zélandom. Ja som v júni bol na Novom Zélande, bolo jasné, že um, oni sú rovnako naladení ako my a boja sa rovnakých hrozieb a potrebujú rovnaké opatrenia ako my. Myslím si, že naša spolupráca bude obojstranne užitočná. E, spolupracujeme v oblasti 5G a podobne. Pokiaľ by sme mohli si s Novým Zelandom vymeniať e, osobné údaje, tak toto by sa mohlo vzťahovať aj na oblasti ako boj proti kybernetickej kriminalite, boj proti, boj proti e, sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti teroristickému obsahu online. Myslím si, že po útokoch v Christchurch e, je jasne teda, aká je situácia. A ukazuje sa e, v touto dohodou, že môže, a geograficky vzdialené krajiny môžu byť našimi partnermi a môžeme s nimi spolupracovať, pretože toto je o hodnotách, nie o geografii. A myslím si, že Nový Zéland je dobrým príkladom. Na záver by som teda chcela povedať, že toto e, je posledná alebo najnovšia e, správa o stave bezpečnosti v EÚ, ale určite nie je posledná v Rade. Kolegovia, naša nová komisia už sa zaviazala, že bude pokračovať v tejto práce, že budú naďalej predkladať správy Európskemu parlamentu hľadom našej práce. No a možno, že nebude toto portfóliu v rukách jednej konkrétnej osoby. Keď čítam poverovací list, tak viacero komisárov bude mať na starosti otázku prvky bezpečnosti, takže budú spolupracovať, spoločne vyvíjať úsilie na rôznych úrovniach, pretože len tak môžeme čeliť širokému spektru hrozieb, ktorým čelíme. A toto sa s novou komisiou nezmení. Ďakujem. Ďakujem my vám, pán komisár King. Teraz môžeme začať s diskusiou, najprv kolo koordinátorov a potom sa môžu prihlasovať ostatní členovia výboru. Predtým, než sa opäť obrať na pána eh, komisára, navrhujem, aby sme mm, tu mali eh, celistvé kolo otázok, aby ste potom na záver sa mohli vyjadriť. Začneme s EPP, pani Mecola. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Chcela by som začať tým, že vám v prvom rade poďakujem a poviem, že sme naozaj radi, že ste e, stále tu. Dúfame, že v budúcich e, týždňoch bude možné e, pokračovať ďalej v tej práci, ktorú ste v posledných rokoch vy odvádzali. Chcem vám tiež poďakovať za tú veľmi dôležitú prácu, ktorú ste urobili, e, pokiaľ ide o riešenie teroristickej hrozby. A takisto ďakujem aj za to, že ste prispeli k lepšej výmene informácií, e, čo umožňuje, že sme vždy o pár krokov vpred, e, pokiaľ ide o ochranu pred terorizmom tie, eh, je veľmi veľa útokov, ktorým sme zabránili. Tie neboli v centre mediálnej pozornosti a mali by sme byť na toto číslo hrdí. Ale ako ste povedali, je to veľmi reálna hrozba a mali by sme naďalej eh, si zachovať otvorený dialog s našimi eh, komunitami a mali by sme aj sfinalizovať nariadenie o turistickom obsahu online a to čo najrychlejšie. Je pravdou, že ľudia sú ešte stále radikalizovaní v našich väzniciach a je tu aj problém e, zahraničných bojovníkov, e, ich rodín. To tiež môže predstavovať hrozbu pre našu bezpečnosť. Preto by sme sa mali pýtať sa my seba, čo ešte môžeme urobiť, e, pokiaľ ide o kooperáciu medzi národnými vládami a e, teda o informácií, ktoré máme. Ešte stále sa snažíme zlepšovať situáciu ohľadom výmeny informácií aj viacero členských štátov a tretich krajín, ktoré oslabujú svoj systém. Ešte stále musíme viac e, spolupracovať, pokiaľ ide o dezinformácie online a propagandu online. Je pravdou, že mediálne procesy sú e, teraz trošku transparentné, ale často kroky prichádzajú príliš neskoro. Potrebujeme poskytovať globálne odpovede na tieto globálne problémy. Takže mohli by ste nám prosím povedať, ako by sme mali analyzovať kooperáciu, ktorú EÚ má s tretími krajinami, pokiaľ ide o bezpečnosť a môžeme povedať, že európske inštitúcie majú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o kompetencie a teda rezistentnosť určitých členských e, štátov voči e, úspechom. Ako vieme, že členské štáty sú bezpečnejšie, čo môžeme použiť e, z toho súboru nástrojov, ktoré sa nám naskytujú? Možno tu nebudem, keď budete odpovedať, ale budem počúvať vašu odpoveď potom následne vďaka web streamingu. Prosím, obmedzte sa, kolegovia, na dve minúty rečníckého času, pretože E, nasleduje ešte spoločná e, rozprava o bodoch e, súvisiacich s elektronickým, elektronickými dôkazmi a už meškáme z dôvodu predlženia toho predchádzajúceho bodu. Takže kolegovia, prosím, buďte disciplinovaní. My sa vždy snažíme o to, čo je v našich silách. aby sme rešpektovali eh, želanie našich eh, kolegov, ale prosím, teraz snažte sa zmestiť do dvoch minút pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky. Spomínam si, že po eh, voľbách sme mali stretnutie s komisárom Kingom, kedy sme vychádzali z toho, že je to možno posledná výmena, výmena názorov s ním, uvidíme. Možno sa eh, uvidíme ešte raz, závisí to od eh, vývoja vo Veľkej Británii. Pán komisár eh, King, vy ste ozrejmili, že naďalej je tu aj rastúci problém s organizovanou kriminalitou ako terorizmus a že je aj čoraz viac pravicovo-extremistického násilia Možno toto medzičasom v mnohých oblastiach predstavuje oveľa väčšiu hrozbu než tie ostatné e, formy terorizmu. Naše členské štáty však e, venujú tomuto novému vývoju e, menšiu pozornosť. Zaujímalo by ma, ako to vnímate vy. Spomenuli ste celkom zretelne aj výzvy vyplývajúce z digitalizácie, v dôsledku kybernetických útokov, ale aj nesprávnych informácií na digitálnych sieťach. Spomenuli ste, že spolupráca, ale aj tlak na poskytovateľov e, je e, veľký, aby spolupracovali, ale aký je tlak na štátne orgány, aby v tejto oblasti pracovali efektívne, pretože je to určite nutné spolupracovať s poskytovateľmi e, služieb ale keď e, tu nie sú e, schopnosti, e, vedomosti na strane orgánov, ktoré sú potrebné na výkon kontroly, tak privatizácia takýchto víziev bude málo nápomocná. Myslím, že členské štáty toho majú veľa čo dobiehať. No a uh, potom nepriamo toto súvisí s vnútornou bezpečnosťou. Členské štáty často hovoria, to je národná bezpečnosť, do toho sa e, Európska únia e, nemôže miešať. Ale keď sa pozriem na správy z minulých rokov, národná e, bezpečnosť a európska bezpečnosť sa ťažko dajú od seba oddeliť veľmi často. Národná bezpečnosť je aj európskou kompetenciou, pretože veľmi veľa víziev je cezhraničných v tejto súvislosti je e, dôležité, aby sme naše právne systémy postupne navzájom približovali, ale veľmi často tu máme e, e, veľký veľké časové lehoty, kedy to členské štáty konečne implementujú. Takže z vášho pohľadu bezpečnostno-politického to vidíte ako v prípade, že sa E, vlastne podrýva dôvera občanov, ak členské štáty e, nerobia to, čo by mali. E, mali by sme tu zvážiť nejaké možnosti tlaku. No a máme tu alarmujúce správy z posledných dní. Hovoria, že sa zvyšuje dovoz drog, hlavne kokainu, ktorý, ktorého je momentálne dosť. Je veľmi veľa ciest do Európskej únie, do akej miery e, sme e, schopní vykonávať efektívne kontroly, alebo sa naše agentúry momentálne zaoberajú inými témami. Ďakujem. Sophie Infeld. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, e, pán komisár, za to, že ste teraz tu Mali sme Johana Akrela, futbalistu, ktorý e, si tiež odhral veľmi veľa už naozaj posledných zápasov a bol populárny až do konca. Mám e, celý rad úplne konkrétnych otázok, lebo niekedy mám dojem, že takéto e, výmeny sa môžu ľahko stať rutinnými, kde kedy spomíname rovnaké vyhlásenie stále znova a znova, rovnaké otázky a zdá sa, že príliš nenapredujeme v tých zásadných otázkach. Ja mám stále pocit, e, že napriek tomu, že došlo k mnohým krokom e, za účelom posilnenia bezpečnosti e, na tej represívnej stránke, to, čo treba tiež posilniť, je právna ochrana občanov tam, myslím, e, sme úplne prepadli a veľakrát som to spomínala v posledných rokoch, nič sa nezlepšuje, aj keď e, zo strany komisie sa tam niečo počujeme. Ehm, príjma sa e, často legislatíva, aj keď vieme, že nie je vodotesná, že e, ovplyvňuje negatívne e, zásadu právneho štátu, základné práva a nič veľmi sa nezlepšuje. PNR, moja obľúbená téma za posledných 16 rokov, Máme tu stanovisko Európskeho súdneho dvora k dohode s Kanadou a vieme, že sa to rovnako vzťahuje aj na dohodu z USA. Napriek tomu tu nevidíme žiaden pohyb zo strany komisie, eh, kedy by sa táto snažila eh, na novo eh, vyrokovať dohodu z USA. Hovorí sa pritom o implementácii existujúcej dohody, ale tá existujúca dohoda predsa porušuje Eh, legislatívu EÚ. Je to takéto jednoduché, je to nelegálne, takže komisia by ju mala stiahnuť, keď obyčajný občan eh, nedodržiava legislatívu EÚ, je potrestaný. Tu máme opäť eh, porušenie EÚ, ale nie je tu žiadny trest. A komisia len pokračuje, robí, pokračuje vo svojom business as usual. Tomu nerozumiem. No a potom tu máme dohodu s Austráliou, Kanadou, Žiadali sme o dôkazy e, k nutnosti a proporcionality PNR a jediná odpoveď, ktorú dostaneme, Niekto tu predsedá e, tomuto zasadnutiu odzadu, e, zozadu. keď niekto e, vystupuje, ostatní členovia musia prejavovať rešpekt. Je to takto jednoduché. Ona má slovo. Ďakujem, budem sa snažiť to zhrnúť. Všetko to, čo komisia poskytuje, e, sú prípadové štúdie, ktoré ilustrujú jej e, operatívnu efektivitu. Budúci rok budete musieť predstaviť evaluačnú správu o e, smernici EUPNR a ako chcete dokázať naozaj, že, je potre, že tu je potrebnosť a proporcionalita masívneho uchovávania a využívania údajov PNR. Nevidím tu žiadne dôkazy. V posledných 16 rokov som ich nevidela, doteraz ich tu nemáme. Dostaneme napokon nejaké. Pani Strik, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj komisárovi Kingovi za jeho prezentáciu. Nikdy nehovor nikdy, naozaj. Už sme sa vám raz poďakovali za všetko, čo ste e, urobili. Môžeme to teraz opakovať k vašim e, pohľadom, ako bojovať proti terorizmu a kriminalite. E, to naozaj zdôrazňujeme, nemali by sme byť naivní, e, pokiaľ ide čisto iba vplyv zvonka, ale aj zvnútra na náš verejný priestor. Zdôrazňujeme aj, že naše opatrenia by mali byť v súlade s našimi vlastnými zásadami právneho štátu je potrebné ochraňovať verejný priestor efektívnym vymáhaním našich e, trestnoprávnych úprav, ale musíme ochraňovať aj našu, e, naše vyjadrovanie, slobodné vyjadrovanie mienky, A potrebujeme tu podporné opatrenia komisie pre e, ochranu investigatívnych e, novinárov. Sme tu dosť ambiciózni, alebo môžeme toho urobiť viac, aby sme ich ochraňovali a e, posilňovali ich v tejto ére. Ich potrebujeme viac než kedykoľvek doteraz. teraz Máme tu rôzne národné e, stratégie, ale tie treba zlepšiť, pokiaľ ide o ochranu súkromia a e, podporujem to, čo povedala pani Infeld. Máme tú legislatívu. E, súdny dvor sa veľmi často vyjadril, pokiaľ ide o limity uchovávania údajov a ja sa zamýšľam nad tým, čo môže komisia urobiť, aby zabezpečila že aktuálna legislatíva alebo návrh EÚ alebo aj národné zákony sú v súlade s e, touto, e, juris, e, s touto judikatúrou, pokiaľ ide o uchovávanie údajov. Ja si myslím, že je to už medzičasom veľmi jasne zadefinované, aké sú limity tohto hromadného uchovávania údajov. A čo robí komisia, aby zabezpečila e, jednotlivcom e, prístup k spravodlivosti, jednotlivcom, e, ktorí sú ovplyvnení terorizmom alebo opatreniami pre boj proti terorizmu. No a potom, pokiaľ ide o džihadistov, hrozba sa, sa tu samozrejme nestratila. A je tu táto horúca diskusia e, v súvislosti s návratmi zahraničných bojovníkov. Viem, že komisia hovorí, že je to národná kompetencia, ale napriek tomu e, vidí tu komisia nejakú koordinačnú úlohu pre EÚ, aby sme tu zabezpečili efektívnu politiku. A pokiaľ ide o e, uznesenie týkajúce sa bezpečnostnej politiky, Jednotlivé strany e, OSN by mali e, e, vlastne prevziať svoju zodpovednosť a zabezpečiť teda súdy teroristických zločinov. Vielen Dank. Ähm, erstmal die Überziehung äh, der Redezeit durch Frau Infeld. Pán Fes, máte slovo pani Infeld, keď prerušuje rečnícky čas, tak je, sama neprejavuje rešpekt a aj keď to vytolerujete, aj to nie je prejavením rešpektu, pán Aguilar. Pán King, bezpečnosť bola jednou z priorít komisie Žunakoda Junckera, tak sa to spomína aj v tejto bezpečnostnej správe. Ale keď sa pozeráme na informácie z Európskeho parlamentu zo septembra 2019, tak vidíme, že v roku 2014 došlo k dvom uh, Eh, útokom eh, dvoma mŕtvými. Teraz to už máme veľmi eh, zvýšený počet. Medzičasom sme mali už aj 150 mŕtvych a tak ďalej. Všetci poznáme tieto čísla. Aj vieme, že každý mesiac 10 až 15 tisíc nelegálnych migrantov sa dostane do Nemecka bez kontroly identity. Pokiaľ sa toto nevyrieši, každý boj proti terorizmu je, je iluzórny. A tí, ktorí vraždili v Bataklane, prešli cez Nemecko. Toto len e, ozrejmuje. Prečo nerobíte nič z EÚ proti politike otvorených, nekontrolovaných hraníc, e, ktorú zastupuje pani Merkelová? Toto je e, vlastne vstupenka pre terorizmus do Európy a treba teda tieto dvere konečne zatvoriť vo vašej bezpečnostnej správe píšete, že hlavným cieľom je bojovať proti radikalizácii. Radikalizácia um, tu nevzniká len tak, potrebuje imámov, eh, eh, internet, eh, knihy, letačiky, mešity a hlavne peniaze. My Vieme, odkiaľ peniaze prichádzajú. Arte nedávno zverejnil veľmi dobrú reportáž O tomto jeden z hlavných e, financovateľov je e, Katar a ďalším Saudská Arábia. Ale o tom tiež nič e, nenachádzame v vašej správe, naprie, ale hovoríte o nejakých hybridných hrozbách namiesto toho a systémoch včasného varovania proti dezinformačným kampaniam a podobne. Nič e, z tohto nám nepomôže proti radikalizácii a preto sa pýtam, kedy konečne financ- moslimských financovateľov terorizmu e, si zoberiete na mušku a budete sledovať e, tieto financie a príjmete konečne opatrenia, aby sa zamedzilo e, tomuto financovaniu v Európe. Ďakujem. Eh, pán eh, Fest, eh, mm, jediným môjim komentárom môže byť len, že je naozaj na predsedovi viesť diskusiu, predsedať diskusii a nie je to na členoch pri všetkom rešpekte. Mám tu zoznam rečníkov všetkých členov, ktorí sa chcú vyjadriť Máme čas e, e, do 16.30 pre tento bod, takže vidím, že je tu manevrovací priestor pre kolegov, aby e, prerušili, trošku presiahli svoj rečnícky čas. Aj vy ste ho nedodržali, takže prosím vás o trochu pochopenia. Nemáte teraz slovo. Prosím, teda rešpektujte to do budúcnosti. Niekedy je e, teda e, zásadné obmedziť rečnícky čas, e, keď máme veľmi veľa kolegov, ktorí sa chcú v obmedzenom čase vyjadriť. Ale niekedy vidím, že je tu možnosť, aby sa členovia vyjadrili ehm, aj nad dráme rečníckého času, ktorým, je pri, čle, pri, vlastne, ktorým prináleží, pretože máme čas pre tento bod až do 17.30. Slovo má teraz pani Kanko. Ďakujem za vašu prezentáciu. Spolupráca medzi členskými krajinami k výmene údajov je dôležitá v boji proti terorizmu. Vytvárajú úniu bezpečnosti. Systém PNR e, bola dôležitým krokom aj v minulom parlamente pri tvorbe bezpečnostnej architektúry EÚ Jan Jambon, minulý minister belgický, bol dôležitým tvorcom a tým pádom Belgicko e, videlo úspech tohto systému. Treba však urobiť viac e, pri e, účinnej aplikácii v EÚ. To, ako viete, je veľký problém. Možno to nie je najvzrušujúcejšia téma, ale je dôležitá. Aké poučenie máme z implementácie systému PNR pri príjmaní budúcich systémov? A ako môžeme zabezpečiť, aby implementácia zákona mala rovnakú prioritu s, e, s príjmaním e, zákona? Ani daily? Myslím si, že tento postup zvládate veľmi spravodlivo a kompetentne a e, komentáre predrečníka neboli dôstojné množstvo bodov ste hovorili o hrozbe zahraničného iných bojovníkov, džihadistického terorizmu. Ja chcem povedať, že je naozaj škoda, že niektoré krajiny na to e, nemysleli, keď vyzbrojili džihadistov, vyslali ich do Syrie. Tieto kroky majú dopady. Toto sú tie dopady. Bombardovanie domovou ľudí, to tvorí z ľudí e, teroristov E, zasaho- e, prestať zasahovať do e, vývoja v daných krajinách by urobilo pre Európu oveľa viac než obmedzenia osobných slobod ľudí. Moja otázka sa týka dvoch oblastí. Ako môžeme dôverovať komisii, že vie zaobchádzať s bezpečnosťou, keď niektorí kandidáti na komisárov sami boli vlastne spochybnený, pokiaľ ide o bezpečné zaobchádzanie e, s údajmi. Napríklad Josef Borel uvoľnil e, súkromné e, dôvorné údaje cez Twitter, pokiaľ ide o informácie pre Španielsko k rozhodovaniu o európskom zatýkači pre bývalého katalánskeho ministra v Spojenom kráľovstve. To bol veľký procedurálny prehmat prekročenie smerníc, kde e, dôverné osobné údaje nesmú byť predsa na sociálnych médiách uverejnené. Prečo sa toto nebere vážne? Pretože obete sú len katalánci a neráta sa s nimi? Alebo že v Španielsku neplatí zákon? Komisia tvrdí, že to je vnútorná španielská záležitosť. Toto bola európska databáza. Jednotlivec ne, nemal mať prístup k, t- k týmto obsahom a tu nehovorím o uverejní týchto informácií, je to veľmi dôverné. Čo urobí komisia, aby sa monitoroval prístup k vlastným EU databázam? A ďalšia otázka sa týka spoločnosti ATOS. Otázka šengenského informačného systému, kde vy sám ste povedali, že nemôžete zaručiť, pán komisár, či Spojené kráľovstvo, že sa bude zdieľať informácie so, s Amerikou, Mali by ste nám dať tie zábezpeky, takisto, e, že by nový minister pre priemysel nemal byť e, implikovaný v takýchto porušeniach. Teraz by som navrhol pánu komisárovi Kingovi, Takže eš, ešte dám predsa, predsa len slovo ďalším rečníkom a potom budete mať priestor odpovedať všetkým, pán komisár. Ďakujem. Vážený pán komisár, v júli sme už hovorili o otázke um, detí zo Sýria a Iraku. Vy ste o tom hovorili a deklarovali ste, že sú tu výrazné bezpečnostné výzvy. Ako dnes vnímate situáciu v teréne? Vo výbore LIBE sme diskutovali minulý týždeň pán Van Tichel, riaditeľ Lokamu, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou v Belgicku, vystúpil a hovoril o potrebe európskej koordinácie, keď máme národné rozpravy, napríklad v Belgicku nám hovoria, že nedostatočne sa koordinuje Európa. To je taký nejaký politický ping-pong, a ja by som vedela, rada vedela, aké ste mali e, výmeny v poslednej dobe smerom k takejto výmene s, s pánom Borelom, s komisiou a s budúcim e, predsedom rady Charlesom Michelom, ktorý hovoril, že pri týchto diskusiách o konflikte e, v teréne vlastne sa nezúčastnil. Tá otázka sa teda netýka len detí, ale je to otázka bezpečnosti e, dospelých, pokiaľ je o presídľovanie. E, ak by sme mali teraz vytvárať ad hoc tribunál, je tu taká naliehavá situácia, že kontrolovať tieto osoby v takýchto tribunáloch, než že by dostávali v teréne. Ďakujem. Pán Ranžel. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, vážim si vašu odhodlanosť, transparentnosti a zodpovednosti eh, tohto parlamentu, pokiaľ ide vaše portfólio. Od júna som v Libe, ale aj tak viem, že je to celkom jasné, jasné odhodlanie. Ako spravodajca pre vízový informačný systém, vás uistujem, že plnohodnotne a rýchlo pracujeme. Budúci týždeň to už bude 15 hodín rokovania od prvého trialógu, ktorý sa uskutočnil 22. októbra. Ako spravodajca zodpovedný za tieto rokovania v vás môžem uistiť, že pomerne rýchlo napredujeme od konca oktobra. Avšak, rád by som vyzdvihol, že legislatívne bludisko máme tu naozaj e, proces, ktorý podľa mňa nie je správny mať návrh od komisie, ktorý pozmenuje ďalší návrhy komisie, ktorých sa momentálne e, e, rokuje v mnohých doteraz schválených textoch. Toto nenapomáha veci a do určitej miery to bude mať negatívny dopad v rokovaniach podľa mňa. Nie je to dobrý legislatívny postup, ani dobré, dobrá služba pre demokraciu. Tento parlament sa maximálne snaží, ale regionálna scéna podľa mňa, alebo teda e, rozhodnutie nie je v parlamente. Vyzývam teda komisiu, aby nemenila návrhy, ktoré prezentuje a ktoré sú nedávneho dáta. Záverečná poznámka a to dva komentáre k dvom otázkam. Vykonali sa e, e, práce e, zo strany komisie k fake news, ale ako parlament nedávno konštatoval, potrebujeme viac urobiť i viac investovať času Pokiaľ ide o smernicu, kde ide o boj proti e, sexuálnemu zneužívaniu detí, táto nebola transponovaná väčšinou členských krajín. vrátanie mojej krajiny, Portugalska. Mohli by ste nám povedať, ako teraz momentálne to vyzerá a ako to posudzujete vy? Pán Brajer. Ďakujem. Ďakujem za vašu správu, pán komisár. Nie je prekvapením, že sa e, ne, nezhodneme na opatreniach o dozore, ktoré komisia tak výrazne e, obhajuje ako smernicu o PNR dátach. To je naozaj masové sledovanie. Tak tomu takto konštatuje aj rozhodnutie súdneho dvora. E, neprekvaví vás, že Potrebujeme moratórium, pokiaľ ide o masové sledovanie. Mám tri konkrétne otázky. Prvá sa týka e, nariadenia o teroristickom obsahu. Vyzvali ste parlament, aby sa dosiahla zhoda. Nuž, možno sa tak dohodneme zajtra, ak podporíte náš prístup a našu pozíciu a, a našu správu. To môžeme dosiahnuť veľmi e, svižne. Pokiaľ ide ďalej o druhé, o, e, kybernetickú bezpečnosť. Hovorili ste o bezpečnosti 5G. Mňa by zaujímal váš názor na e, e, šifrovanie a pre bezpečnosť 5G by bolo dôležité, vzhľadom na to, že sú tu implikované e, čínske strany. Môže sa to pritom presmerovať cez tretie krajiny, e, napríklad Spojené štáty. Dôležitý aspekt bezpečnostnej, e, informačnej bezpečnosti je práve kódovanie, šifrovanie bezpečnostné agentúry. Takisto musia mať bezpečné formy komunikácie. A jednu vec, ktorú som vo vašej správe nenašiel, je otázka, ktorá sa týka verejného vnímania bezpečnosti mám obavy, že mnohí predstavitelia verejnosti to vidia tak, že naše životy sú čoraz nebezpečnejšie a je tu čoraz viac kriminality, ale štatistiky vlastne ukazujú, že realita je opačná. Čo možno podľa vás urobiť na to, aby sa posilnila osveta o bezpečnosti v kontexte tiež E, e, s tým, že pravicoví populisti to zneužívajú. Mohlo by byť nebezpečím pre demokraciu to, keby ľudia to vnímali tak, že nevieme zaručiť to, e, aby tu bola bezpečnosť. Pritom Európa je jeden z najbez, jedným z najbezpečnejších miest na svete v skutočnosti. Pán komisár King, možno máte tak nejakých 15 minút, aby ste poskytli odpovede na otázky, ktoré sa tu objavili, aby sme mohli prejsť k poslednému bodu programu, kde ide o i-dôkazy, elektronické dôkazy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem všetkým vám, ktorí sa zaoberáte týmito témami z ktorýchkoľvek pohľadov. Vítam e, výmenu názorov s členmi tohto parlamentu. To je rozhodujúce, ak chceme mať vzájomné pochopenie a vedieť o tom, čo robíme. Súhlasím s posledným rečníkom. Hoci nie, asi s ostatnými vecami, ktoré ste povedali. Úplne tá posledná vec, tam si myslím, že máme veľkú výzvu všetci zvládať to, ako sa hovorí o týchto témach i čo e, s nimi robíme, aby sme zvyšovali e, povedomie bez toho, že by sme šírili strach alebo populizmus. Prial by som si, aby som to vedel zodpovedať jednoducho. Nemyslím si, že sa môžeme skrývať pred e, týmito otázkami. Vítam preto takéto možnosti o diskusii. Verím, že nám pomôžu e, šíriť tie, tie posolstva lepšie k verejnosti. Pokúsim sa zodpovedať teraz v rýchlosti vaše otázky. Ospadľujem sa, ak sa nedostanem k všetkým poskytnem potom rád neskôr e, od ďalšie odpovede. Pokiaľ ide o to, do akej miery je tu výzva e, zo strany e, hlavne džihadských terorizmu, myslím si, že bez toho, že by som tu šíril paniku, treba zdôrazniť, že pokračuje riziko po Bagdádyho smrti množstvo krajín v Európe, v vo Francúzsku najmä e, sa revidovala úroveň teroristickej hrozby, pretože si myslia, že zvýšená hrozba. Následne určité krajiny, hlavne teda medzi nimi aj Spojené kráľstvo, zniežili znížili úroveň teroristickej hrozby. Tieto veci nejdú teda len jednosmerne a to je súčasť tej verejnej, verejného diskurzu. Obávam sa, že máme problém e, jednotlivcov, ktorí sa radikalizujú. Nejde tu len o džihadistický ek, e, e, extrémizmus, ale aj extrémna pravica, násilná a ďalšie násilné formy extrémizmu. A preto sa e, k tomu vrátim. My tr, trváme na tom, že treba nájsť cestu k teroristickému obsahu online. Máme problém, pokiaľ ide o radikalizáciu vo väzniciach, nechcem šiť paniku, ako hovorím, ale musíme o tom nájsť formu, ako o tom diskutujeme. 1100 osôb odhadujeme, e, ktorí sa vrátili e, do európskych krajín a sú vo väzeniach a sú e, väznení za udalosti spojené s terorizmom. V budúcich rokoch výjdu z väzníc. Tiež odhadujeme na základe Eh, údajov z členských krajín. Dvojnásobok tohto čísla eh, sa týka ľudí vo väzneniach, ktorí boli uväznení z iných dôvodov, ale ktorí sa radikalizovali vo väzení. To je pre nás veľkou výzvou smerom k tomu, ako sa budeme lepšie vedieť vysporiadať s tými ľuďmi, ktorí nielen vychádzajú z väzenia, ale sú v väzeniach, pokiaľ ide o radikalizáciu. A problém máme s zahraničnými teroristickými bojovníkmi. Pán Fest mal otázku, prečo sme nič neurobili od Bataklanu. Ale prepáčte, urobili sme od Bataklanu e, veľa. Máme systematické e, kontroly na vonkajších hraniciach, zmodernizovali sme šengenský informačný systém, vy e, ste sú, súhlasili s členskými krajinami na výmene údajov e, miliardy výmen informácií o teroristoch. Zlepšili sme e, výmenu informácií, zlepšili sme spôsob, akým Europol a ďalšie agentúry identifikujú ľudia, ľudí, ktorí by mohli predstavovať riziko. A tieto informácie sa poskytujú tým, ktorí sú na hraniciach, polícii a tak ďalej. A ja netvrdím, že by sme mali byť menej obozretní. Nemôžeme, ale neznamená to, že sme neurobili nič, pokiaľ ide tieto e, tu naznačené bezpečnostné výzvy. Pokiaľ ide ďalej o e, dezinformačné kampane, robíme tu veľa pokiaľ ide o dezinformácie e, v tejto správe. Ste to videli, a hovoril som o tom aj naposledy, keď som tu bol. Výzva spočíva v tom, a príjmeť členské krajiny, aby sa na to zameriavali. Nechceme, aby to bolo niečo, čo si privatizujeme, e, čo privatizujeme spoločnosťam. Naopak, e, tak pokiaľ ide napríklad o vytvorenie bezpečnostnej siete keď sa blížili eh, voľby, takisto mechanizmus rýchlych informácií, pretože, ktorý čeli kritike, pretože sa nespúšťal automaticky, ale každodanne sa vytvárajú prepojenia eh, medzi členskými krajinami. Zodpovední z členských krajín sa nad týmito otázkami zamýšľajú. My chceme pracovať, eh, pokiaľ ide o súkromný sektor a tieto výzvy, ale nechceme si privatizovať túto prácu a rozhodnutia. Naopak, veci, ktoré chceme e, my, sa rátajú zvyšovanie interakcií s nezávislou kontrolou z tretich strán. Preto sa snažíme tu získať dohody a vytvárať potrebné nezávislé kontrolovanie e, odborný, zo strany e, expertov. Momentálne tieto inštancie sa nachádzajú do veľkej miery vo forme e, mimovládiek, výskumníkov v členských krajinách. Súhlasím však s vami, pani Sipel, ak nevieme pokročiť e, rýchlejšie v týchto výzvach, už tak jedna z vecí, ktorú budeme musieť e, riešiť, je to, či nemusíme vytvoriť iné dojednania pre nezávislé kontrolovanie sociálnych médií a krokov v politickom priestore. Je toto dostačujúce, keď uvažím, aký aký je tu problém, nechať e, to v rukách e, špecialistov a akademické obce, alebo sa musíme obrátiť na členské štáty. Ja nemám odpoveď na túto otázku. Myslím si, že vy na ňu možno môžete odpovedať. Čo sa týka e, drog, o tých sme zatiaľ nehovorili dnes. Drogy sú veľkou kriminálnou výzvou, Viete, že sa snažíme v rámci Európskeho politického cyklu koordinovať naše kroky v tejto oblasti. Nedávno Europol oznámil, že boli spoločné, eh, sa konali spoločné dni krokov v tejto oblasti a bolo zabavených, zabavené rekordné množstvo e, syntetických drog, ktoré sa pašovali, ale taktiež 1300 kg e, kokainu a 411 osôb bolo zatknutých v súvislosti s touto trestnou činnosťou v Európe. Takže toto je naďalej naša kľúčová priorita. Čo sa týka PNR, ja Vítam prebiehajúce diskusie o PNR. Myslím si, že sa asi nemôžem vyjadriť e, uspokojivo ku všetkým vašim otázkam, ale tento dialog musí prebiehať naďalej. No a môj nástupca určite by mal v ňom pokračovať. My musíme teda uzavrieť dohodu s Kanadou a taktiež je treba ukončiť spoločné vyhodnotenie. Viem, že ten proces podľa vás nie je úplne uspokojivý, ale na tomto postupe sme sa raz dohodli a teraz s ním prechádzame. No a vy zabezpečíte, že sa vám budeme zodpovedať, keď budeme zaručovať, že postup a opatrenia budú účinné. Čo sa týka PNR, tak taktiež ste do toho zapojení. Týka sa to toho, čo podal pán Brajer ohľadom masového dohľadu. Dúfam, teda by som hovoril sám za seba a za žiadneho z kolegov z komisie, ja nechcem, aby sme sa zapojili do nejakého masového dohľadu. Myslím si, že to tak nie je. Ja, si, ja tu nesom, aby som bránil nejaký európsky nástroj, ktorý by masovo e, špehoval alebo dohľadal na európskych občanov. Myslím si, že PNR toto nerobí. Možno sa nezhodneme na tom, ako sa na to pozerať. Údaje PNR sa zbierali, my sme nevytvorili na to nejaký nový nástroj Otázka je tá, ako sa k týmto údajom dá pristupovať, ako sa dajú využívať. A ja si myslím, že niektoré čísla ohľadom týchto informácií a ako sa využívajú, tak myslím si, že e, toto určite je pozitívne. Možno mnohí z vás so mnou nebudú súhlasiť, ale keď sa pozrieme na to, že obrovská väčšina údajov, ktorých údaje PNR v podstate neboli preskúmané, tak toto je skutočne veľká väčšina, 99,6 osôb, ktorých informácie sú uložené v počítačoch. Tieto informácie už nikam ďalej nejdú. Myslím si, že 0, 4 týchto informácií sa preskúma alebo vyšetruje, no a často je to len otázka mena, že je tam nejaký problém s menom. Takže prípady, kde to vyšetrovanie pokračuje ďalej, toto je skutočne veľmi malé percento, ale môže to viesť k významným výsledkom. Takže opäť táto správa prišla napríklad nedávno z Belgicka, ohľadom ich výsledkov, keď spracovali údaje PNR, teda spracovala ich belgická jednotka belgické oddelenie v januári tohto roka. 321 pozitívnych nálezov, 19 tam bol terorizmus, 20 e, e, plašovanie ľudských bytostí, 13 prípadov e, spojených s drogami, No a môžeme naďalej hovoriť o tom, ako vidíte účinnosť týchto systémov a ako my môžeme sami spolupracovať, aby sme predložili konkrétne výsledky. Hneď vám tú správu zašleme, hneď po schôdzi. Ale táto diskusia určite musí pokračovať. Je to jedna z víziev, ktoré tu máme pokiaľ chceme ubezpečiť nielen vás, ale aj verejnosť celkovo, že nerobíme niečo len tak. My si myslíme, že sa dá diskutovať vždy o tom, či je to potrebné a primerané aj z právneho pohľadu. Ďalej otázka zadržiavania uchovávania údajov. Vy ste sa to pýtali, myslím si, táto diskusia taktiež musí pokračovať. Už som to povedal, možno nemusíte súhlasiť, že prístup k údajom a uchovávanie údajov, že toto je dôležitá súčasť aktivít e, orgánov presadzovania práva a že to prispieva k bezpečnosti našich občanov. Musíme ale zabezpečiť, že príslušné kroky budú v súlade s e, základnými právami. A toto vyplýva aj z rozhodnutia súdneho dvora. Čakáme na výsledky nedoriešených súdnych konaní, no a paralelným spôsobom sme taktiež pracovali na ďalších možnostiach, pretože nie všetci sa zhodnú na určitom postupe. Niektorí hľadajú aj nové postupy, no a my chceme zabezpečiť eh, dobrú spoluprácu s vami a plnú transparentnosť čo sa týka nie rizika, ale výzvy, ktorú predstavujú zahraniční teroristickí bojovníci. Pani Brickman o tom hovorila. Čo urobíme s ľuďmi, ktorí sú v niektorom regióne a niektorí sa chcú vrátiť, niektorí požiadali o navrátenie, ako správne hovoríte. Právna situácia, napriek tomu, že mnohí by sme to chceli inač, Prvná situácia je taká, že je to zodpovednosť členského štátu. My sme sa snažili podporovať diskusiu ohľadom eh, rozsahu tohto problému a snažili sme sa dosiahnuť lepšiu koordináciu. Neviem, či niekto sa na to priamo opýtal Šarla Michela. My sme to nadnesli na rade, diskutovali sme o tom aj na skupine G16, to je forma členských štátov. A hovorili sme o režime, ktorý by sa týkal dospelých a detí. My, komisia, sme sa snažili zverejniť viac informácií ohľadom rozsahu tejto situácie. A ja som zverejnil viaceré čísla týkajúce sa počtu dospelých, o ktorých si myslíme, že by sa mohli nachádzať v tej zóne dospelých podľa spätnej väzby od členských štátov, ktorí e, sú tam e, zadržiavaní, je možno asi 600. No a je tu ďalšia výzva navyše, pretože sú tu určite dospelí, ktorí sú zadržiavaní v Turecku. No a Turci povedali, že rýchlo sa spoja s členskými štátmi a budú konať v súvislosti s týmito ľuďmi. Taktiež som sa snažil zverejniť čísla v súvislosti s deťmi pretože verím, ako mnohí z vás, že otázka, čo budeme robiť s tými deťmi, je urgentná. Pani Brickmon, asi 1400 detí je v tejto oblasti, a ktorých jeden alebo obaja rodičia sú z EÚ, no asi polovica z týchto detí je niekde zadržiavaná a tá druhá polovica niekde v táboroch a myslíme si, že je rozhodne treba rýchlo sa pozrieť na prípady predovšetkým týchto detí. Napriek tomu, že sú tu problémy spojené s návratom týchto detí, a ako sa ukázalo zo skúseností členských šatov, ktoré priviezli takéto deti naspäť, napríklad síroty, tak nechať tam tieto deti, možno s sú mladšie než 6 rokov, v tomto regióne, kde sú na milosť ozbrojeným zložkám a toto taktiež predstavuje veľký problém z humanitárneho pohľadu, ale aj z bezpečnostného pohľadu. Takže my naďalej budeme tlačiť na členské štáty, aby sa urgentne pozreli na túto tému. Čo sa týka detí, ďalej detské sexuálne vykorisťovanie, účinná implementácia legislatívy Máte pravdu, že o tomto hovoríte. Máme tú nesprávnu transpozíciu zo strany 23 členských štátov. To znamená nie, že nič nerobia, ale napriek tomu, že sa snažíme s nimi spolupracovať, aby implementácia bola účinná, tak naďalej sú tam určité problematické body v tejto významnej oblasti. Tým sa dostávam k otázke pani Dali ohľadom rôznych aspektov využenia, využívania šengenského informačného systému. Chcem povedať, že v tejto oblasti, ako aj v iných, berieme vážne otázku účinnej implementácie, účinného využívania našich nástrojov. Systém SIS je jasne naprogramovaný. Ide tam o dôverné zdieľanie informácií medzi e, zložkami presadzovania práva. My naďalej budeme spolupracovať s členskými štátmi, aby boli zodpovedné na, za účinné využívanie tohto systému. No ale pravidlá sú jasné. Možno nebudete súhlasiť e, ohľadom konkrétnych otienov, ale členské štáty si určia príslušný orgán, ktorý má potom autorizovaný prístup k tomuto systému, takže členským štátom je treba adresovať konkrétne otázky o využívania SIS. My ako komisia naďalej máme systém ŠVAL, vyhodnotenie e, Schengenu, kde máme dialog s každým členským štátom, zvlášť ohľadom toho, ako využívajú systém SIS. No a my naďalej budeme písať správy na túto tému. Naďalej tieto správy budú vám dôverne prístupné. Nemôžeme hovoriť o nich na e, verejne prístupnej schôdze ako je táto, ale môžete si ich prečítať, môžete sa dohodnúť cez váš sekretariát za minulého, za minulé parlamentné obdobia sme spolupracovali so skupinou poslancov, ktorí sa stretávali špecificky, aby sme preverili, kde sa nachádza implementácia SIS, ako to vyzerá v Schengene. No a pokiaľ by aj za tohto parlamentného obdobia sekretariat mal záujem o zostavenie takéto skupiny, tak my s vami radi budeme spolupracovať a sme si istí, že budúca komisia tiež. Môžete nám zašľať aj, alebo môžete sa tam pýtať detailné otázky. Naposledy sme hovorili o aktivitách súkromnej spoločnosti. Nebudem zachádzať do detajlov, keďže toto je verejná schôdza, ale môžem povedať, že pravidlá nezakazujú využívanie súkromných spoločností na poskytovanie IT služieb a taktiež údržbu IT systémov. To nie je to isté, ako poskytnúť prístup k informáciám. Taktiež, čo sa týka tej ďalš- ďalšej otisky pána Brejera, myslím si, že tu máme pokrok, čo sa týka boja proti teroristickému obsahu online. Uvítal by som ďalší pokrok, ale je tu trialóg a trialóg to je rokovanie, takže ja nebudem na trialógu rokovať eh, alebo trvať na tom, že každý riadok pôvodného návrhu komisie musí zostať zachovaný. No a dúfam, že ostatné účastné strany na trialógu, parlament aj rada, taktiež nebudú trvať na každom jednom riadku svojho stanoviska. My sa stretávame, aby sme zaznamenali pokrok, pretože o to ide v trialógu. Čo sa týka šifrovania, ja Podporujem šifrovanie, už som to povedal aj verejne veľakrát. Ja by som nechcela, aby e, môj bankový účet napríklad e, nebol zašifrovaný, no ale je tu výzva, ktorá prichádza z 5G a s novými technológiami, a určite o tom viete, je to, ako sa brániť proti neautorizovaného prístupu k našim informáciám a zároveň mať určité podmienky, ktoré budú umožňovať autorizovaný prístup napríklad pre zložky presadzovania práva v kontexte súdnych e, postupov. Toto je problém. Je to Samozrejme, technická výzva v závislosti od toho, o ktorej technológii presne hovoríte. No a šifrovanie je v podstate také prierezové. Je treba nadalej o tom diskutovať, je treba zaručiť, že akákoľvek ktorákoľvek tretia krajina sa nedostane nepovolenie k informáciám, ale zároveň nemôžeme vylúčiť možnosť autorizovaného legitímneho prístupu zložiek presadzovania práva v kontexte eh, trestnoprávnych postupov. Ďakujem opäť za príležitosť, viesť to dialog a ja sa sem opäť vrátim a poskytnem vám ďalšie informácie čoskoro. Dobre, Máme tu ešte ďalší dôležitý e, bod týkajúci sa elektronických dôkazov. Taktiež sa to týka otázky bezpečnosti a trestnoprávnej e, a spolupráce v trestnoprávnych e, veciach. Je pravda, že nezávisle od toho, ako bude vyzerať ďalšia komisia von der Leyenovej, nezávisle od toho, že nebude špecifické portfólium, ktoré sa bude nazývať bezpečnostné otázky, toto sú otázky, o ktorých je treba riadne diskutovať na schôdzach výboru LIBE, pretože sú to pre nás relevantné otázky a táto výzva, o ktorej ste viackrát hovorili, a síce skombinovať kapacitu aby sme poskytovali užitočné informácie na boj proti e, trestnej činnosti v rámci trestoprávnych konaní a zároveň, e, že treba rešpektovať e, právo na súkromie a základné práva že musia byť všade zavedené dostatočné záruky tvárov v tvár technologickej revolúcii, ktoré sme boli svetkami za posledných pár rokov. Takže tento problém bude pretrvávať a my musíme aj z právneho pohľadu na to reagovať ako európsky zákonodárci. Toto je na pleciach nás, výrobu LIBE, výboru LIBE a Európskeho parlamentu. Ďakujeme, pán komisár, za to, že tu s nami vedete diskusiu. Áno, vy rovnako ako tie rokové kapely máte taký ľahký comeback. Dobre, neprerušujeme, pokračujeme. Ďakujeme komisárovi Kingovi. Ideme k ďalšiemu bodu. Ako som povedal, to je e, európsky príkaz na e, generovanie a uchovávanie elektronických dôkazov v trestoprávnych e, veciach, takže nezabúdame na to, ako vyzerá celkový kontext. Máme tu návrh na nariadenie Európskeho parlamentu a rady ohľadom Európskeho e, príkazu na generáciu ochovávanie elektronických dôkazov v trestnoprávnych veciach. Potom je tu druhý návrh nariadenia parlamentu a rady, kde sa stanovujú harmonizované pravidlá na menovanie právnych zástupcov za účelom e, zhromažďovania dôkazov v trestnoprávnych veciach. Takže tento nástroj je zamýšľaný na právne účely, aby sa mohli zbierať elektronické údaje a dôkazy, pokiaľ existuje podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Nie je to preventívne opatrenie alebo policajný nástroj. Smernica taktiež zavádza pojem právny zástupca e, poskytovateľov služieb, predovšetkým vo vzťahu k poskytovateľom služieb, ktorí e, operujú v EÚ, ale nemajú sídlo v EÚ. Rada e, schválila všeobecný prístup v decembri 2018, avšak 8 ministrov predtým napísalo list, kde vyjadrili svoje námietky. V Európskom parlamente prebehlo e, obšírne interné konanie za minulého parlamentného obdobia, vrátanie konzultácií s rôznymi zúčastnenými stranami, prokurátormi, sudcami, vrátanie e, sudcov z Európskeho e, súdu dvora pre ľudské práva, taktiež e, e, zúčastnené strany, ktoré sa majú na starosti ochranu údajov, akademická obec a tak ďalej. Taktiež sa konalo verejné vypočutie, potom boli vypracované pracovné dokumenty, dohromady 7, boli v decembri 2018 a v apríli 2019 predstavené výboru Libu. Libe, viete, že bolo upozornené na viacero právnych e, problémov, napríklad legislatíva tretích štátov, účinné právne prostriedky, princíp primeranosti a tak ďalej. Takže máme tu právny základ, e, článok zmluvy o fungovaní Európskej únie. Toto nie je trestné právo. pre priamy kontakt medzi zložkami presadzovania práva v jednom členskom štáte a poskytovateľom služieb v inom členskom štáte, niekedy bez toho, že by orgány e, presadzujúceho štátu boli informované a nemajú možnosť zareagovať. A z tohto dôvodu sú tu niekedy problematické právne situácie a je nutné tam vložiť e, princíp mimo územné jeho uplatňovania práva. Takže v podstate je tam problematický aspekt e, ochrany základných práv, preto sme tom tak dlho diskutovali, preto tu máme body 5 a 6. Pokiaľ ide o elektronický, e, elektronické dôkazy a o smernici e, pre určovanie právnych zástupcov pre účely zhromažďovania dôkazov. Najprv sa vypočujme pani spravodajkyňu a potom e, bude kolo, v ktorom sa vyjadria e, všetci kolegovia, počnúc koordinátormi. Ďakujem vám pekne, dúfame, že aj tieňoví spravodajcovia budú mať šancu sa vyjadriť. Na úvod sa chcem len vyjadriť k zasadnutiu, ktoré sme viedli minulý týždeň o medzinárodných e, do, medzinárodnom dohovore o elektronických dôkazov, Je tu úzke prepojenie. Bola som hlboko sklamaná, keď som počula, že komisia rokuje z USA. Rada počujem, že nič nesfinalizujú predtým, než naše elekt, európske pravidlá sa ustanovia, ale eh, v každom prípade rokujú na základe svojho návrhu z USA a my vieme, že návrh komisie ani na Líbe, ani na žiadnom inom výbore neostane v tej podobe, v ktorej bol navrhnutý. Takže v tej miere, aspoň teda mám ja dojem, eh, eh, takže tu sa, tu sa snaží komisia Eh, vyhnúť eh, sa tým zodpovednostiam, ktoré má voči rade a parlamentu. Ja si myslím, že tomuto by nemalo dochádzať. Už ste spomenuli, že spolu s eh, tieňovými spravodajcami sme zhodnotili tento návrh, kde ide o úplne nový prístup po 1,5 roku, odkedy komisia svoju správu predložila, my ako výbor LIBE obzvlášť e, v spolupráci s e, tými spravodajcami sme investovali na, naozaj veľa práce do tohto návrhu. Mali sme viacero stretnutí tieňových spravodajcov, bilaterálnych stretnutí, vypočutí výboru Líbe a výsledkom toho je 7 pracovných dokumentov Líbe a ja vám teraz predstavujem návrh stanoviska. Takže e, v čom spočíva ako vidíte v návrhu eh, správy, eh, navrhujem zamietnúť návrh pre, eh, na smernicu a integrovať jej dôležité časti do nariadenia a zmeniť nariadenie s 267 pozmeňovacími návrhmi celkovo. Prečo navrhujeme zamietnúť návrh smernice? Je to dosť jednoduché z právnych a praktických e, dôvodov súvisí s konzistentnosťou. Vychádza tu z článku 53 a 62 zmluvy, ktoré sa zaoberajú uznávaním diplomov a iných foriem kvalifikácií a koordináciou ustanovení stanovených zákonom pokiaľ ide o administratívne kroky a služby je, takáto smernica je záväzná pre všetky členské štáty, ale nariadenie e, by zavezovalo len tie členské štáty, ktoré participujú na právnom nástroje prijatom v rámci kapitoly 4 zmluvy. Z toho teda vyplýva disharmónia, nariadenie zavezuje iba tých, e, ktorí, e, ktorí sa teraz zúčastňujú, tie členské štáty, a smernica zavezuje všetky členské štáty. Takže Dánsko a Spojené kráľovstvo eh, by eh, teda mali tiež povinnosť eh, podľa smernice stanoviť právneho zástupcu a keď by išlo o nariadenie, tak by tu takáto povinnosť nebola. A v prípade smernice komisia sa tiež snaží tu zaviesť myšlienku právneho zástupcu, nielen pre nástroj elektronického dôkazu, ale aj pre akékoľvek ďalšie nástroje v oblasti vzájomného uznávania vrátanie e, koordinačného centrálneho e, mechanizmu, ktorý nie je ani úplne v sílade s princípom vzájomného uznávania ani nariadením. Chcem pripomenúť, že pridaná hodnota vzájomného uznávania e, spočívala v tom, že tu zavádzame priamy kontakt medzi Eh, orgánmi neadministratívnymi, ústrednými orgánmi. Takže, eh, vážená komisia, eh, tu dochádza k nesprávnej interpretácii právneho základu. Ja si myslím, že iba tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na navrhovanom nariadení, by mali byť viazané akýmikoľvek povinnosťami, pokiaľ ide o vlastne vymenovanie Takže e, smernica e, podľa článku 5362 e, to nie je z právneho pohľadu správny postup. Treba, aby sa teda nástroj zmenil zo smernice na nariadenie. Je to možné podľa článku 82 ako sprievodné opatrenie, ako som si už overila vopred poskytovateľa z tretích krajín, ktorí operujú v členských štátoch a zúčastňujú sa na opatrení, musia e, menovať právnych zástupcov. A, a e, takéto niečo nie je nové. E, odráža to aj článok 16 z GDPR. Takže e, splnili by sme rovnaký cieľ ako smernica, ale e, konzistentným, právne konzistentným a teda aj efektívnejším spôsobom. Čo ešte? Chcela by som e, začať s postupom notifikácie. Návrh komisie by umožňoval inštitúciám, ktoré vydávajú priamo v cezhraničných situáciách, nemusieť automaticky zainvolvovať Ehm, vlastne inštitúcie, eh, tam, kde je poskytovateľ, eh, krajiny, kde je usídlený poskytovateľ a služby. Toto je nový eh, prístup. Centrálnym bodom kritiky nielen mimo vládok, ale aj Európskeho súdneho dvora, aj iných sa na toto vzťahujú. Veľmi sa tu kritizuje eh, nedostatok notifikácií druhého členského štátu. Eh, bola tu veľmi eh, tesná väčšina, pokiaľ ide o všeobecný prístup na rade. Takisto Takže predstavme si situáciu, kedy poskytovateľ služieb na teritorie môjho členského štátu by mal priamu povinnosť zo strany nejakého iného eh, členského štátu, jeho orgánu zverejniť informácie o mne bez toho, aby môj členský štát bol nejako zainteresovaný môj členský štát jednoducho nemôže splniť svoju základnú e, zodpovednosť za to, že moje základné práva na jeho území budú rešpektované. Opäť pripomínam, že návrh komisie e, nie je správneho pohľadu správny. Máme tu aj rozsudok Európskeho súdneho dvora, že eh, zmluvné strany eh, vrátane všetkých 28 štátov sú zodpovedné za ochranu ľudských práv na svojom území. Návrh v tej podobe, v akej leží pred vami, návrh komisie vytvára dosť jedinečnú situáciu eh, z pohľadu jurisdikcie Európskeho súdneho dvora. To asi nebude v súlade Hovorí sa tu, že tu môže byť legitímne očakávanie, e, že e, zákony členských štátov by sa mohli uplatňovať v každej situácii a to by mohlo ovplyvniť zákonnosť návrhu. Komisia sa nikdy neviadrila k takejto e, kritike, to má ale nezaujíma, sú tu veľké rozdiely, problém s vzájomnou e, dôverou, obrovské rozdiely e, sú tu medzi jednotlivými členskými štátmi. Štáty by mali mať možnosť zamietnúť e, napríklad výkonu e, takýchto požiadaviek, e, tak sa to spomína v článku 11. Je to tak aj v prípade Európskeho vyšetrovacieho e, príkazu. E, Treba zabezpečiť e, teda konzistentnosť e, medzi takýmito nástrojmi. To by bolo e, oveľa jednoduchšie aj pre tých, ktorých majú uplatňovať v, plat, v praxi. Takisto eh, je tu potrebná pridaná hodnota pre poskytovateľov služieb. Bez notifikácie eh, ochrancovia údajov eh, si už nebudú môcť overiť, či sa rešpektujú vlastne pravidlá ohradom ochrany údajov, ktoré platia na danom teritóriu Ja si myslím, že by sme e, takéto niečo nemali podporovať. Z toho vyplýva, že by sme mali navrhnúť, e, že Európsky príkaz na predloženie a uchovanie musia e, vlastne spadať pod musí, musí, musí sa na ne vzťahovať možnosť schválenia Okrem toho vyvstávajú situácie, kde e, danou osobou nie je e, občan e, usídlený ani vo v štáte, ktorý toto vydáva ani vykonáva, aj keď táto situácia môže byť zriedkavou, ak je to jasné v momente, kedy sa generuje takýto príkaz. Členský štát kde eh, daná eh, osoba eh, má stály pobyt, musí byť tiež poinformovaný. Takéto príkazy na predloženie sú dokonca ešte intruzívnejšie a teda príslušné členské štáty by mali mať možnosť vyjadriť sa k zákonnosti hlavne pokiaľ ide o imunity a privilegia týchto osôb, by e, najlepšie veci zhodnotil členský štát, v ktorom daná osoba má e, stály pobyt. Nebojte sa, takáto notifikácia by nepredložovala postupy, zostávala by tu stále táto 10-dňová lehota. Mali by sme tu teda rovnaký časový rámec, ako ho navrhuje komisia a rada ale e, musíme predložiť lehotu pre naliehavé prípady, hlavne pokiaľ ide o malých poskytovateľov e, služieb a to, že orgány často e, majú nedostatok ľudských a technických zdrojov. Lehoty musia byť realistické keď e, predlžíme e, takúto lehodu z 6 e, na 24 hodín, zabezpečíme, že zainteresované orgány budú mať jeden celý deň na prekontrolovanie takéhoto príkazu a takisto aj poskytovateľe služieb majú jeden deň na vyprodukovanie týchto údajov a pritom sa príliš nepredlží vyšetrovanie. No a ako je to s právami dotknutých osôb? Niektoré z mojich pozmeňovacích návrhov e, e, práva týchto ľudí e, vlastne ošetrujú. Chceme, aby to bolo v súlade so štandardami v Európe ohľadom ochrany osobných údajov, existujúcou legislatúrou, legislatívou aj judikatúrou. Napríklad, keby sme zvýšili strop pre z troch rokov na E, aby sme tu mali naozajstné e, stropy. To by bolo vhodné, pretože v e, členských štátov takmer všetky trestné činy by vlastne splňali takéto takýto strop aj drobné trestné činy Aby som sa vrátila naspäť e, k rozdeľovaniu medzi e, obsahom, a údajmi o obsahu, e, údajmi o, vlastne, intrusive vlastne o toku o údajov, o týchto rôznych kategóriách. Takže ide to taktiež o rôzne výnimky. Potrebujeme účinné opravné prostriedky na eh, európsky eh, príkaz na eh, generáciu a taktiež uchovanie údajov vo vydávajúcom aj v príjmajúcom členskom štáte. Čo sa týka nepripustnosti údajov pred súdom, taktiež vymazanie údajov, ktoré už sa nebudú, to už nie je potrebné používať a taktiež po tom, čo bol vyriešený ten účel, na ktorý boli požiadané. Toto sú rôzne aspekty. Taktiež je tu E, otázka elektronickej, elektronickej informácií. Tento termín implikuje, že údaje, ktoré sú zozbierané, sú automaticky pripustné ako elektronické dôkazy v trestoprávnom postupe. Avšak nie vždy je to nutne tak, takže pokiaľ sa nahradí pojem elektronické informácie, tak tým v podstate e, nepredbiehame hodnotu, alebo dobre, neurčujeme hodnotu týchto údajov a súd v priebehu konania musí rozhodnúť, či určité údaje sú pripustné ako elektronické dôkazy alebo nie. A na záver, eh, konflikt s právom tretich štátov. Komisia zaviedla do svo- vo svojom návrhu špecifický výborový postup, čo sa týka konfliktu so, s právom tretieho štátu, tým, že e, konečné e, rozhodnutie v rukách vydávajúceho orgánu a v niektorom prípade je to orgán tretieho štátu, avšak takýto postup nepredvída žiadne časové lehoty. E, tieto postupy e, hodom rozhodovania o konflikte zákona potom povedú k nekonečným postupom a preto by to mal byť vykonávajúci orgán, ktorý finálne rozhodnúť, rozhodne ohľadom toho, e, či na e, území vykonávacieho štátu dochádza ku konfliktu zákonov. Na záver, e, pri predkladaní svojho návrhu komisia oficiálne argumentovala tým, že potrebuje podporiť rýchlosť a účinnosť a keď rada schválila všeob... alebo pardon, keď komisia e, schválil, a pardon, keď rada schválila všeobecný prístup o pár mesiacov neskôr, tak hlavným argument, hlavný argument bol rovnaký a ja uznávam, že sú tu naďalej pretrvajúce problémy, ktorým čelia e, zložky presadzovania práva, ale účinnosť môže byť argumentom len pokiaľ základné práva a princípy sú zaručené a moje pozmeňujúce návrhy zaručia, že vytvoríme právne nepriestrelný a účinný nástroj, ktorý uznáva súčasné problémy, ktorým čelia zložky presadzovania práva a ktorý poskytne právnu istotu pre orgánov, poskytovateľov služieb a taktiež odkuté osoby, zatiaľ čo zaručí e, plné dodržiavanie a rešpektovanie základných práv. Ďakujem tieňovým spravodajcom a teším sa na vaše názory. Ďakujem. Okay, as the two previous points. A teraz by sme uh, už prešli k Samozrejme, ja som hovoril o koordinátoroch, ale to bol lapsus. Eh, tie, eh, tieňoví spravodajcovia samozrejme dostanú uh, slovo v prvom kole. Nech sa páči. Ďakujeme, budem hovoriť po portugalsky. Aj keď teda uh, uh, prekladanie týchto tém nie je jednoduché. Na úvod by som chcel poďakovať pani spravodajkyni za ten obrovský kus práce, ktorý odviedla. S ohľadom na celý rad týchto návrhov je to veľmi komplexná, zložitá téma, ktorá určite nie je konsenzuálna. Chcem teda e, uznať, e, že spravodajkynia odviedla obrovský e, kus práce Vychádza sa tu teda v prvom rade zo všeobecného e, zámeru Európskej komisie. Treba príjmať mechanizmy spolupráce v digitálnej ére bez efektívnych prostriedkov pre zbieranie e, údajov, pokiaľ ide o elektronické dôkazy v dobe, kedy je jednoduché elektronicky e, realizovať aj odvody. Je možné takéto e, veci zabezpečiť. Sme v technickej ére, v ére bez hraníc a treba uplatňovať spravodlivosť. No a klasické spôsoby zbierania dôkazov sa ťažko môžu aplikovať e, v takýchto prípadoch, kedy sme nenašli jasný dôkaz toho, kto spôsobil trestný čin a preto je potrebné zabezpečiť e, dodržiavanie ľudských práv, práv jednotlivcov ako ochrana údajov, ale nevylučujeme, e, že e, ja nemám tým na mysli len ekonomické podvody, ale iné druhy trestných činov, pretože trestné činy sú veľmi často cezhraničné dnes, prevádzané za pomoci technológií, čo sa týka technologických znalostí, e, často tí, ktorí páchajú tieto činy, sú oveľa e, viac vpred, než e, aké sú možnosti tých, ktorí to vyšetrujú. A my nechceme podniky nabádať, aby postupovali takýmto zločinným spôsobom. Takže musíme sa naozaj vynasnažiť, aby dochádzalo k výkonu spravodlivosti, aby sa ochraňovali práva jednotlivcov, Táto téma samozrejme má e, takúto rozsiahlu cezhraničnú dimenziu. Je tu e, potrebná e, spolupráca na úrovni EÚ. Je to téma, na ktorej pracujeme už niekoľko rokov a zatiaľ tu nemáme jasné ustanovenia pre túto oblasť. Máme tu určité medzinárodné nástroje, ktoré do určitej e, e, formy e, o tomto pojednávajú, ale nezahrňajú do seba aj elektronické dôkazy. Je to naozaj veľmi komplexné, ale medzinárodné normy doteraz nezahrňali elektronické dôkazy. Preto je úplne zásadné, aby orgány, ktoré vykonávajú vyšetrovanie, mali patričné prostriedky k dispozícii a mohli vyšetrenia zrealizovať v tých potrebných eh, lehotách a dodržiavali zároveň všetky eh, potrebné eh, právne ústavné normy v členských štátoch. Je potrebné tu nastoliť určitú rovnováhu a medzi nami panujú určité nezhody týkajúce sa niektorých návrhov pani spravodajkyne. Uznávame samozrejme aj obrovské úsilie. Ideálne by bolo samozrejme, keby sme na konci dospeli k maximálnemu možnému konsenzu. Takže poprvé, to zavedenie notifikácií je samozrejme veľmi dôležitý krok, ale to, aby e, e, vykonávajúci štát e, nepostupoval tak, ako to 30. novembra 2018 žiada rada. Tento notifikačný e, proces na kontra, e, kontrolu obsahu. Tento notifikačný obsah e, bude zahrňovať aj poskytovateľov služieb, teda súkromné subjekty. Tie tomu budú podrobené, to je zrejme, pretože tí, ktorí služby poskytujú, samozrejme nie sú výkonné orgány, a nemôžu poskytovať e, tú kontrolnú časť. Tento notifikačný systém ale podľa nášho názoru zachádza až príliš ďaleko e, za tú rozumnú hranicu. Na jednej strane e, by mohol byť príliš komplexný a teda aj menej efektívny a my naopak si prajeme tu mať niečo plynulé, flexibilné, a ono to bude mať dopad na celkovú mieru efektivity celého návrhu. Myslíme si, že celý ten nástroj by potom pre európsky e, príkaz e, mohol spôsobiť mnoho komplikácií. Uvediem príklady. Definícia kategórie údajov. Spravodajkyňa e, túto tému spomína, kombinuje tu Access data, a transactional data, do, vytvára novú kategóriu traffic data a potom je tu aj zmena e, tohto právneho rámca, čo by teda mohlo viesť k tomu, e, že by to našim cieľom nepom- nepomohlo, nepomohlo by nám to dosiahnuť ich. E, access Data má iba identifikovať užívateľa, Ide teda o údaje o prístupe a nie je tu tak rovnaká úroveň e, vmiešovania sa ako tie národné údaje, ktoré môžu dostatočným spôsobom charakterizovať jednotlivcov. E, vynovať prístupové údaje a nadnárodné údaje e, to by mohlo viesť k tomu, že vyšetrujúce orgány by napokon vôbec nemohli identifikovať toho domnelého zločinca to je prvý krok v akomkoľvek vyšetrovaní. A hneď od začiatku by sme to skomplikovali, <clears throat> že by sme znemožnili identifikovať toho, kto sa dopustil nelegálnej praktiky. Potom nová definícia dát, ich obsahu, to zavádza pani spravodajkyňa, necháva to bokom tie údaje, ktoré si nevyžadujú komunikačný postup. Napríklad údaje, ktoré sa nachádzajú v cloude, alebo návrh e-mailu, ktorý nebol odoslaný, koncept. Teda to sú spôsoby, ktorých, kde ten, ktorý sa dopustí toho činu, ich môže využívať. A potom rozdiel medzi príkazom pre odovzdanie elektronického e, dôkazu a príkaz e, na zachovanie elektronického dôkazu. To by malo byť zabezpečené keďže sú tu rôzne úrovne toho zasahovania. Pokiaľ ide o príkaz pre zachovanie elektronickej komunikácie, už tak tu zavádza pani spravodajkyňa možnosť zamietnutia zo strany vykonávacieho orgánu a to na základe motivu neuznávania alebo nevykonávania príkazu pre zachovanie a ja dúfam, že hovorím dosť zrozumiteľne, je to dosť technické. Takže neuznávanie ako motív takýchto postupov, nuž tak my si naopak myslíme, že by to mal byť automatický postup, že toto zachovávanie dôkazov by malo byť automatické, je dôležité, aby tu bola možnosť rozšírenia alebo obnovenia tej lehoty 60 dňov na uchovanie údajov. A potom tie postupy v rámci trestného zisťovania ukazujú, že tá Lehota 60 dní vo väčšine prípadov je dosť obmedzená. Môže to viesť k úplne zbytočnému vydaniu príkazu pre vydanie údajov, bez toho, že by príslušné orgány mali možnosť zhodnotiť, zanalizovať relevantnosť tých údajov a vlastne tie dáta by sa mohli aj stratiť Ďalej potom pani spravodajkyňa navrhuje, aby vykonávajúci orgán mohol zamietnúť uznanie, lebo výkon príkazu, pokiaľ sa to bude zakladať na špecifických motívoch. My vítame snahu byť koherentný s európskym príkazom pre vyšetrovanie, avšak myslíme si, že článok 10a ktorý zavádza pani spravodajkyňa, nezodpovedá špecifickosti druhú dôkazov, o ktorých tu hovoríme. Navrhujeme preto, aby sa znova zanalizoval ten výpočet dôvodov, kedy môžu zamietnúť či nevykonať. Ďalej pani spravodajkyňa hovorí, že návrh smernice by mal byť zamietnutý a že by sa mal zaviesť nový druh ustanovení v nariadení, pokiaľ ide o práve právnych zastupcov. Právo určiť právneho zastupcu, a už sa blížim ku koncu, je to veľmi komplexný návrh, preto toľko slov, asi 3 minútky potrebujem. Už tak právo stanoviť právneho zastupcu všo, všetkým poskytovateľom služieb, ktorí pôsobia v Únii, si bude vyžadovať mať jasný cieľový subjekt, v rámci trestného konania a pre poskytovateľov služieb bude jednoduchšie plniť rozhodnutia či príkazy prostredníctvom právneho zástupcu. On bude príjmať tieto príkazy a bude dohliadať na ich plnenie. Ale aj tak, z právneho hľadiska tento aspekt bude musieť byť ešte viac e, prepracovaný No a úplne na záver, pán predseda, zamietnutie toho princípu dvojitého postihu, nož tak to je proti ústavnému právnemu postupu, pretože neexistuje harmonizovaný postup pre tieto druhy sankcií a trestov na úrovni EÚ. Takže tento príkaz k prístupneniu a obstaveniu účtu e, elektronických dôkazov by nemohol byť uplatňovaný v súlade s inými nástrojmi pre súdnu spoluprácu vzhľadom na to, že trestný čin v tom vydávajúcom orgáne by nebol vlastne považovaný za trestný čin podrobený tomuto ustanoveniu vo vykonávajúcom štáte tu by sme e, si mal, sa mali znova zamyslieť, aký postoj zaujímavé práve k tejto veci. Prajem si, aby sme i naďalej veľmi konštruktívne spolupracovali. Prajeme si spolupracovať s pani spravodajkyňou a napomáhať tomu, aby sme tu mali veľmi užitočný nástroj a snažíme sa o to prierezovo cez spektrum politických strán a za nás môžem povedať, že sa pokusíme o maximálne účinnú spoluprácu. Ďakujem. Vidíme, e, že tento právny nástroj iniciuje komisia. Dva právne akty, ktoré sú tak prepojené a zriedka vidíme, že sú tak výrazne prepojené technickými, právnymi, politickými otázkami, ktoré štiepia názory, ako ste práve boli vyzdvihli. Verím, že, že obaja e, spravodajcovia, pán tieňový spravodajca a aj spravodajkyňa pani Sipel, e, potrebovali 15 minút na to, aby načrtli e, túto problematiku. Určite to prekročí rozmer tohto bodu a tlmočníci budú musieť e, čoskoro opustiť tieto diskusie. Ak by ste teda mohli dospieť e, k záver, k vašim pointám, e, skôr bolo by to lepšie. Pán Körner za Renew teraz. Ja sa pokúsim zvládnuť to rýchlejšie. Je to však tak zložitý nástroj, že je naozaj ťažké byť tu veľmi stručný je to také zložité a tu chcem poďakovať spravodaj Kini za jej výbornú prácu. Je to pre nás dobrá báza, všetci môžeme na tom pracovať, aby sme našli kompromis v parlamente široko podporený. A to je dôležité, keď ide o rokovania s radou. Plne podporujem e, postup komisie, že potrebujeme väčšiu rýchlosť a účinnosť Paušálny prístup komisie však podľa mňa nie je dobrým postupom v tejto veci. Mali by sme byť pragmatickejší. Prečo potrebujeme túto reformu komisie? Komisia sa to snažila, ako vidím, e, poňať novým smerom, možno, že až priďaleko. Prečo to vlastne potrebujeme? Už tak preto, pretože v niektorých oblastiach E, naše nástroje príliš málo e, a nie veľmi rýchlo reagujú na boj proti zločinnosti. Máme tu jednotný trh pre digitálne spoločnosti. Máme tu digitálny svet, pritom otázky cezhraničné, ale máme tu 28 národných právnych systémov na boj proti zločinu ktorý funguje na jednotnom trhu. Najdeme teda riešenie, e, ako to vyriešiť, ale nevytvorme nové problémy, pokiaľ ide o základné práva. Súhlasím s komisiou, že presadzovanie práva by sa nemalo stiažiť kvôli otvoreným hraniciám a zločinci by nemali e, e, môcť zneužívať náš jednotný trh prípadoch, e, kde jednotliví aktéry sú v jednej krajine, alebo server je, ale server je v inej krajine, e, pravidlo zachovávať e, údaj by nemal byť zložitejší, ako keby išlo domáci trh. To je dôležité. To tiež platí pre naliehavé situácie. Spomenul to i pán Melo je dôležité posudzovať alebo posúdiť, e, ak chcete posúdiť situáciu, musíme vedieť, kto je e, tá podozrievaná osoba. Ak máme len identifikovať potenciálneho zločinca, musíme mať e, určitý počet kategórií údajov. Tieto tri opatrenia by pokryli vlastne potrebu tejto reformy. Všetky ostatné situácie, tých je málo a súčasne sú to veľmi cit- veci citlivé na základné práva. Mali by sme sa naďalej spoliehať e, na európsky zatýkač a využívať e európsky e, príkaz uchovávania, e, tak, aby sa nestrácali údaje. Takže mali by sme ukladať dáta, využívať naše fungujúce systémy, ak chceme zabezpečiť, že sa nezneužije žiaden z nových nástrojov, je tu e, napríklad otázka krajín, voči ktorým je postup podľa článku 7. Tu by sa malo verifikovať, kým sa umožní vydať údaje. To je veľmi dôležité. E, diskutujeme tu často o právnom štáte. Je tu zo pár veľmi principiálnych práv, ktoré sú tu pokryté a mali by sme zabezpečiť, aby právny e, štát, e, právo, pravidlo právneho štátu sa používalo aj v týchto krajinách, kde sú tieto principiálne otázky. Myslím si, že tu sú potrebné určité zmeny. Viem, že vieme nájsť dobrý kompromis, dosiahnuť rovnováhu a taktiež si myslím, že niektoré zmeny spravodajkyne, napríklad časový rámec, e, kategórie, hranice, informácie pre užívateľov, to dokážem podporiť. Niektoré to, či, tieto veci vedú k dobrej rovnováhe boja proti zločinu, zachová sa otvorenosť jednotného trhu, chrániť sa budú európske spoločnosti od prílišného zaťaženia, najmä však zabezpečiť ochranu základných práv všetkým Európanom a teším sa naozaj na túto prácu. Verím, že nájdeme tu dobrý konsenzus a teším sa na spoluprácu s ďalšími tieňovými, našou spravodajkyňou, že nájdeme rozumný právny nástroj, ktorý bude dobre slúžiť svojmu účelu, ale bude tiež rešpektovať základné práva. Pán poslanec Tardino za ID. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť Prepačte, ešte zelený. Najprv zelený. E, ospravedlňujem sa, máte pravdu. Pán Lakovinský za zelených. Ďakujem pekne. Kolegyňa bude mať určite potom dosť času ešte. Budem stručný. Mnohé veci totiž už zazneli. Ďakujem kolegyni Sipel. Odviedla obrovskú prácu a teším sa ďalej na rokovania a e, naše návrhy. Podporujeme vaše, e, váš návrh k rokovaniam o cloude. Takisto pokiaľ ide o dohodu s USA a s ďalšími krajinami, nie je možné, aby prebiehli rokovania, kým nekončíme e, európsku pozíciu. Teraz je na mieste sformulovať túto pozíciu. Verím, že komisia si vypočuje, čo hovorila spravodajkyňa a vezme si to k srdcu. My tiež podporujeme váš postoj k oddelenej smernici pre právne zastúpenie. Nevidíme tu dôvod, prečo by to malo byť oddelené, oddelený dokument. Plne súhlasím s vami. Je tu viacero bodov, ktoré idú dobrým smerom z nášho pohľadu. Podporujeme definíciu údajov, ktorá bude v súlede s predošlým e, dokumentom a tiež so štandardmi, ktoré stanovil tento parlament. Momentálny návrh, momentálne návrhy sa od toho odchyľujú. Myslím si, že to je dôležitý prvý krok správnym smerom e, vo forme tohto návrhu spravodajcu, spravodajkyne. Chceme, aby e, ochrana dotknutých osôb bola pilierom našeho projektu nielen účinnosť postupu, ale takisto podporujeme to, váš návrh na to, aby sme nie príliš preťažili poskytovateľov právnymi revíziami týchto príkazov. Ide o niečo, kde treba nájsť správnu rovnováhu. Máme na to štátne inštancie, ale chceme aby pri e, flagrantných porušeniach e, a diskriminatívnych postupoch, aby sa to odfiltrovalo zo strany poskytovateľov. Avšak stále nám tu chýba zmysluplný e, nástroj, alebo teda prostredie úradov hostovských krajín, pokiaľ ide o predbežný screening. Je to pokus o rovnováhu medzi právnym štátom a účinnosťou na druhej strane. Nesúhlasíme však, aby táto že tá rovnováha sa našla v správnom pomere. Myslíme si, že, že musíme veľa hovoriť o tom, ako chceme navrhnúť e, riešenie smerom k rýchlemu zmrazeniu, alebo dokonca možno v smere buď e, orgánom hostovskej krajiny sa dá právo a výkon na zaujatie teda stanoviska, nie len čas na to, buď aby niečo povedali, alebo nepovedali nič. Je tu riziko, že väčšina tých e, inštancií nepovie nič a vrátime sa k tomu, kde chcela rada a komisia, aby sme sa nachádzali, alebo musíme hovoriť o multilaterárnych riešeniach pre tieto inštancie ktoré by preberali tieto úlohy. Takže množstvo vecí, o ktorých možno hovoriť. Uvedomujeme si tiež zaťaženia, ktoré malé a stredné podniky budú mať, startupy a neziskovky, treba myslieť na občianskú spoločnosť a taktiež na menších poskytovateľov, nielen na tých, čo sídlia v Írsku. Nie je to náš hlavný model a treba si uvedomovať ich pozíciu. Takže rýchlosť, účinnosť áno, Tie sú dôležité, ale sme proti tomu, aby sa doča- dosahovali e, na úkor základných práv. A tu súhlasím s predrečníkom pár, pánom Körnerom, že toto bude hlaša hlavná e, otázka, náš e, bod, z ktorého sa budeme odvíjať. Dôležité je nájsť správnu rovnováhu Doteraz sa nám to darilo správnym smerom a som i optimistom, že čoskoro sa stretneme a nájdeme rovnováhu, za ktorú sa všetci budeme vedieť postaviť. Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Tardína za ID. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, kolegyni za ten obrovský kus práce, ktorý odviedla. Je to jedna z zo zásadne dôležitých e, tém dnes. Prejdem priamo k otázkam, ktoré potrebujeme e, viac e, objasniť. Hovorili sme o tom. Pôvodný návrh komisie nehovorí o notifikácii autorít iného členského štátu v čase, kedy sa príkaz vydáva, ale vlastne spravodajkňa tu navrhuje, navrhuje zmenu. My si myslíme, že treba poznať e, príkaz, je to potrebné, aby e, členský e, štát bol s ním oboznámený pretože tu môžu byť aj nejaké, môžu tu vyvstať aj nejaké neznáme prekážky, ktoré štát, ktorý žiadal o, príkaz, ktorý ho vystavil, nemusel, nemusel poznať. Eh, možno by sme mohli tú 10-dňovú lehotu aj skrátiť na polovicu. Pokiaľ ide o kategórie údajov, navrhujú sa tu tri kategórie eh, údajov zo strany pani správodajkyne. Ja si myslím, že definícia eh, údajov, to je tá téma, na ktorej by sme mali naozaj pracovať, aby sme vlastne odstranili nejaké neistoty, pokiaľ ide o typy niektorých informácií rôznym kategóriám zodpovedajú rôzne e, povinnosti, e, totiž to a práva. Pokiaľ ide o práva e, príslušných osôb, spravodajkynia túto toho veľa doplňuje a žiada o objasnenia, pokiaľ ide o súlad so základnými právami Ehm, znovu sa tu obnovuje mechanizmus notifikácie, aby ehm, vlastne mohol e, dodržiavanie základných ehm, práv a ľudských práv e, príslušný e, štát pobytu daných osôb zaručiť. Ja si myslím, že treba sa zaoberať aj možnosťou, eh, vlastne tým, že, je tu, eh, nie, že tu nie je možné eh, okamžite všetko objasniť. Pokiaľ ide o limity týkajúce sa trestu, teda pokiaľ ide o ten limit troch rokov a jeho zvýšenie na 5 rokov, ja si myslím, že e, tu, takémuto rozhodnutiu by sme mali e, vlastne predchádzať tým, že e, zhodnotíme a porovnáme jednotlivé, jednotlivé trestnoprávne systémy členských štátov, aby sme potom prišli na to, že ktoré vlastne typy zločinov by boli vyňaté keby sme to posunuli z troch na 5 rokov, aby sme sa vyhli tomu, že nástroj sa bude E, že nástroj bude naozaj propočne využívaný a že sa zabezpečia základné práva. Samozrejme, chceme aj e, viac dohlbky e, sa ešte zaoberať samotnými návrhmi nariadenia, ale aj zmenami, ktoré navrhuje spravodajkyňa. Pokiaľ ide harmonizované normy týkajúce sa právnych zástupcov, Spravodajkňa hovorí o diskrepancii medzi dvoma, týmito dvoma normatívnymi návrhmi, ktoré eh, mechanizmy eh, my si myslíme, že je to excesívne, aby sme smernicu medili na nariadenie. Ja si myslím, že je to e, problém, ktorý sa dá e, nejako inak vyriešiť. Ten problém, ktorý pani spravodajkynia e, spomína, smernica je štíhlejšia, umožňuje členským štátom väčšiu slobodu a preto chceme požiadať, aby bolo možné preskúmať možnosť ďalšieho používania tohto nástroju iba pomocou jeho pozmenenia a teda ponechať si tu e, možno smernice. Možno aj právna služba by nám v tomto mohla e, pomôcť. E, dôležité by bolo stanovisko aj Dánska, aj Veľkej Británie na to, aby sme z právneho pohľadu toto objasnili. State. Nevidím zástupcov GUE. A preto sa vrátime hneď k pani spravodajkyni, ktorá si určite zapísala všetky komentáre. všetky tie stratégie a mm, pozmenujúce mm, názory. Najprv ešte e, komisia, ktorá určite by tiež chcela pohovoriť k balíčku. Yes, thank you, Chair. We would like to... Len v stručnosti, nechceme vstupovať do podrobností. Najprv chcem uvítať návrh správy. Je to dôležité, aby sme sa posunuli v diskusiách i z medzinárodného pohľadu. Máme tu teraz text, ktorý, na, na, na základe ktorého môžeme diskutovať. Taktiež by som vám chcela pripomenúť, že naše východisko, keď sme navrhovali tieto dva nástroje, tento balíček, už tak bolo ním to, aby sa riešila otázka, že vyšetrujúce orgány nemajú uh, prístup uh, k týmto uh, údajom dostatočne rýchlým spôsobom, dokonca vôbec v prípadoch, keď dáta už neexistujú. Viditeľné to bolo to Bataklane, v Paríži napríklad. A naozaj vtedy sa silnili hlasy Petenti žiadali komisiu a európskych zákonodárcov, aby e, priniesli čosi, čo by fungovalo lepšie než terajší nástroj. Isté, netvrdíme, že účinnosť je všeliek. Súhlasíme s predrečník, mnohými predrečníkmi, spravodajkňou i tieňovými, že potrebujeme e, ochranu základných práv. Ak však nedosiahneme týmto nástrojom účinnosť, tak, veď, e, tak sa vlastne poprie princíp tohto nástroja. Máme obavy, pokiaľ ide o návrhy, ktoré predložili, ktoré sú v návrhu správy, ktorí ten proces skomplikujú. Musíme to do podrobnosti analyzovať. Zdá sa, že je tu veľa komplikácií vrátane notifikačného systému keď je tu viac, tri, keď sú tu tri právne poriadky. V prípade, že je tu konflikt s právom tretej krajiny, množstvo podrobností, ktoré by obrali ten návrh o pridanú hodnotu. Nechcem e, ísť do podrobností. Ešte k smernici chcem povedať, že dôvod, prečo sa navrhli dva nástroje v komisii, nie preto, že sme si mysleli, že dva sú lepšie. Ide o právne dôvody. Dospeli sme k záveru, že najmä pokiaľ ide o podskytovateľov z tretich krajín, právny základ e, vo forme článku 82 sa nedá využiť a ukladať im povinnosti. Nie sme tu v oblasti súdnej spolupráce medzi členskými krajinami. Ide o poskytovateľov z tretích krajín, článok 82 na základe našej právnej analýzy vtedajšej nebol vhodnou právnou, vhodným právnym základom. My sme si teda nemysleli, že by bol problém, keby sme to transponovali, tieto predpisy do nariadenia. Nuž a v tomto duchu sa tešíme na spoluprácu, ďalšiu spoluprácu s tieňovými a so spravodajkyňou, e, prehlbujúc celú problematiku, ak budú potrebné diskusie. Ďakujeme zastupkyni komisie. Teraz opäť dostane slovo spravodajkyňa. Nemusíte sa do detajlov vyjadrovať všetkému tomu, čo tu zaznelo, ale pokiaľ sa chcete vyjadriť stručne možno k ďalšiemu postupu, Možno potrebujeme nejaký ďalší časový harmonogram pre nadväzné kroky. Pán predseda, ďakujem. Mňa prekvapuje, čo hovorí komisia, že možno tam bude aj štvrtá alebo piatá krajina, ktorá sa do toho zapojí, ale je pravda, že je to veľmi komplexná otázka a v podstate sme len trochu zmenili prístup. Súhlasím taktiež v tom, že v prípade, že je tam len IP adresa, tak nemáte konkrétnu osobu, nemôžete teda do toho zatiahnuť inú krajinu, ale na druhej strane som trochu prekvapená. My tu pracujeme na novej legislatíve, na novom právnom akte a tento právny akt musí byť pripravený na všetky možné prípady, ktoré môžu nastať. Komisia často hovorí, a tiež som to počula od niektorého spravodajcu, že v mnohých alebo väčšine prípadov sa trestný čin e, odohrá e, vo vydávajúcej krajine a ten ktorý ho spáchal, tak tiež sa tam nachádza. No toto sú niektoré prípady, ale čo urobíme v takých prípadoch, keď sa trestný čin neodohrá úplne len v vydávajúcej krajine, alebo tá osoba tam nezostane. Takže je treba zaručiť, že v takých prípadoch tento nástroj bude fungovať a že tam niečo nevynecháme, tak tiež by som chcela, alebo nie, nebudem hovoriť v nejakom ďalšom prípade. Porozprávam sa s tými spravodajcami, o tomto, no čo sa týka načasovania, tak e, niekto hovoril, že 10 dní je príliš veľa, ale 10 dní to je aj v návrhu Rady aj komisie, takže nepredlžujeme nič. Ďalej, čo sa týka otázky smernice a nariadenia. Prepašte, už mi to toľko nemyslí neskoro. Myslím si, že sú to aj určité právne pochybnosti, pretože pokiaľ chceme harmonizovať pravidlá, tak jeden nástroj, ktorý e, má byť rovnaký pre všetkých, tak to nemôže byť smernica, e, kde v podstate to do veľkej miery na zvážení členských štátov. Takže myslím si, že toto je ešte o dôvod navyše. Čo sa týka kategórií údajov, tam prebehne zaujímavá diskusia, čo sa týka definície, či pokiaľ hovoríme o obsahových údajov, je tam rozdiel, či tie údaje naďalej ležia na serveri alebo boli poslané. Toto je zaujímavá otázka, takže o tom je treba diskutovať. Veľmi rada budem diskutovať so všetkými tieňovými. Dúfam, že sa nám podarí zariadiť schôzu, tak aby všetci mohli sa dostaviť a že potom do detajlov budeme hovoriť o všetkých tých veciach, ktoré tu dnes zazneli, ale možno aj o nejakých ďalších, ktoré tu nezazneli a uvidíme, ako rýchlo sa nám podarí postupovať. A komisia nepovedala nič ohľadom toho, či skutočne do detajlov rokuje s USA ohľadom medzinárodnej dohody v závislosti od ich návrhu, možno s, tou, s tým predpokladom, že budeme mať tento dokument a opravne týkajúci sa elektronických dôkazov. Komisia, chcete sa k tomu vyjadriť? My nechceme nič predbiehať ani predvídať v rámci našich diskusí z USA. A ďalej je tu ešte trochu iná situácia na Rade Európy. Keď hovoríte o rokovaniach z USA, no už tak sa predpokladá, že tie rokovania sa potiahnú dlho. My sme sa zaviazali, že nič neuzavrieme, dokiaľ sa nedohodneme na vnútorných pravidlách. Vnútorné pravidlá to sú v podstate, sú v podstate predpokladom e, pre naše rokovania, tak je to stanovené v našom mandáte. No ale na druhej strane nie my určujeme e, presné načasovanie rokovaní. Myslím, že ešte tak rok a pol možno to pobeží, než vyprší mandát, takže máme harmonogram, ktorý nevplyvníme a opakujem, že je dôležité popracovať na našich vnútorných pravidlách, aby sme mali jasnú líniu a rámec pre to, čo chceme odsúhlasiť na medzinárodnej úrovni. Ďakujem, tak to bude asi všetko. Diskutovali sme tu o návrhu správy, ktorý predstavila spravodajkyňa. Prebehla taktiež výmena názorov s tieňovými spravodajcami. Čo teraz môžeme urobiť? Stanoviť si lehotu na podávanie pozmeňujúcich návrhov 27. novembra o 17. hodine. Schválenie návrhu správy a uzavretie dohody v prvom čítaní na plenárke. Toto je treba ešte potvrdiť. Takže do 27. novembra zasielate pozmeňujúcké návrhy. To je všetko. Zajtra na 9. pokračujeme. A pripomínam, že ráno budeme hlasovať elektronicky, takže prineste si elektronické kartičky. Pekný večer.